La séance est ouverte. Otváram zasadnutie. Pokiaľ ide o program rokovania, máte nejaké výhrady? Nie. Môžeme ho teda považovať za schválený. A teraz vám chcem oznámiť, aké rozhodnutie prijali 15. februára koordinátori. Prvé rozhodnutie pripraviť stanovisko k návrhu Európskej komisie na vytvorenie Európskej pohranič, pohraničnej a pobrežnej stráže. Výbor LIBE bude pripravovať stanovisko a SAD nám o, oznámi meno spravodajcu. Pripraví sa správa k iniciatívnej správe prístup k informáciám pre malé a stredné podniky a zvýšenie diverzity financovania malých a stredných podnikov na kapitálových trhoch toto, k tomuto je gestorský výbor EKON a skupina EKR prejavila záujem, takže nám oznámi meno spravodajcu. Koordan- koordinátori takisto rozhodli, že sa pripraví stanovisko k systému VAT, teda DPH, a k boju proti podvodom z DPH. To nemá vplyv na vlastné zdroje, takže e, tu vlastne nebudeme predkladať stanovisko a takisto pripravíme list pre poslancov v reakcii e, na list pani Montela pána Filipa. Týka sa to e, uzneseniu k investíciám v eurozóne a implementácia fondu EFSI a takisto ste dostali oznámenie e, so zápisnicou z 27. januára zo zasadnutia výboru. Máte nejaké pripomienky? Zdá sa, že to ale nebolo e, zaslané napriek všetkému, takže toto schválime až na ďalšej schôdzi. Teraz um, môžeme pristúpiť k príprave revízie viacročného finančného rámca. Spravodajkynia je pani Izabel Toma, vítam ju medzi nami. Takisto chcem pozdraviť srdečne pána Olbrichta, ktorý tu ale dnes nie je zo zdravotných dôvodov. Vítam takisto členov výboru pre rozpočet a takisto zástupcov špecializovaného, špecializovaných výborov, ktorí boli prizvaní na toto zasadnutie. Takisto vítam zastupcov komisie a ďakujem veľmi pekne e, za to, že prišli medzi nás pani Kalvíňo, e, generálna riaditeľka DG Bač, pán Silvano Presa, riaditeľ DG Bač a Expenditure, takisto pán Matias Well, e, riaditeľ DG OM, migračné a bezpečnostné fondy a pán Sakari Warren Sola, riaditeľ Corporate Governance v agentúre Frontex. Naše dnešné zasadnutie je súčasťou rôznych nadväzných e, zasadnutí, ktoré sa týkajú tzv. polčasovej revízie viacročného finančného rámca na roky 2014 až 2020. Verejné vypočutie o tejto predbežnej revízii viacročného finančného rámca sa bude konať 17. marca v rámci zasadnutia výboru pre rozpočet. Dnes budeme postupovať v dvoch častiach. Najprv sa budeme venovať vonkajšiemu rozmeru a súčasnému stavu um, tejto revízie a rôznych problémov a víziev, ktoré nás čakajú. Implementácia nových finančných rámcov, pretože nových finančných nástrojov, pretože náš doterajší rozpočet nebol schopný um, primerane reagovať na problémy krízy. A potom sa budeme venovať vnútorným aspektom a to sú vlastne uh, dôsledky migrácie. Pani Toma dostane slovo otvorí prvú časť a potom dostane slovo pani Kalvino, ktorá nám povie, e, čo si o tom myslí komisia. Pani Toma, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Pripomínam, že aby naša práca bola kontinuálna na jednotlivých kapitolách rozpočtu, v rámci tejto revízie. Domnievame sa, že um, výdavkové kapitoly, respektíve okruhy 3 a 4, ktoré sa asi najviac zmenili od roku 2014, tieto okruhy si vyžadujú hĺbšie skúmanie um, vo výbore a aj na úrovni komisie je to palčivá téma, veľmi aktuálna, ale e, zároveň veľmi významná pre nás všetkých. A preto by sme mali e, práve e, túto časť dnes predpoludním podrobne skúmať. S pánom Olbrichtom sme predložili pracovný dokument a tam uvádzame tieto okruhy ako okruhy, ktoré sú nepostačujúce, absolútne nepostačujúce v súčasnej situácii finančne a mm, ako okruhy s nedostatkom financí. Tieto okruhy 3 až 4 sú hlavnými obeťami e, v tomto viacročnom finančnom rámci, keď to porovnáme s predchádzajúcim. Robili sa tam najväčšie škrty a boli zosekané aj oproti tomu návrhu komisie 15,4 a 16,1 Čiže relatívne tam boli najväčšie škrty. Dva roky po implementácii, po od začatia implementácie tohto finančného rámca sme museli využiť nástroj flexibility a tento nástroj sme vlastne naplno vyčerpali, už sme vlastne na hraniciach tohto rozpočtu. Pokiaľ ide o okruh 4, máme tu dve veľké otázky. Detailom sa budeme venovať neskôr, ale tu sú dve hlavné veľké otázky a to poprvé, že sa obávame toho, že sa budú mm, multiplikovať, rozmnožovať e, také ad hoc nástroje ako tie trastové fondy pre Sýriu alebo pre Afriku alebo e, ten fond pre Turecko. To sú dočasné ad hoc finančné nástroje, ktoré nie sú pevnou súčasťou viacročného finančného rámca a okrem toho si takisto kladieme určité otázky, ktoré položíme komisii e, týkajúceho, týkajúce e, sa toho, ako členské štáty rešpektujú svoje záväzky, či dávajú tie predpísané príspevky do týchto fondov, ktoré prislúbili. Druhá otázka, aby tieto ad hoc finančné nástroje obsahovali dostatok finančných prostriedkov, museli sme využiť rôzne iné nástroje zasa napríklad e, predvstupový nástroj, nástroj rozvojovej pomoci, nástroj susedstva, susedskej politiky. A my sa obávame, že sme tie riadne, bežné finančné nástroje viacročného finančného rámca olúpili alebo okradli o peniaze. E, pokiaľ ide o okruh 3, tam je situácia ešte závažnejšia. pretože tu sa nachádzajú práve tie problémy súvisiace s migráciou, je tam azylový fond, e, fond integrácie a tak ďalej. Tam sa navýšili e, za rok 2015 e, záväzkové rozpočtové prostriedky o 203 a Fond pre vnútornú bezpečnosť tam boli nárasty pri záväzkoch 15 platbách, 40 agentúra Frontex tam uh, sme záväzkové platby navýšili, navýšili o 98 um, ehm, Vidíme teda, že je to explózia e, finančných prostriedkov. Prekročili sme predpísané stropy a kladieme si otázku, čo príde ďalej. Máme veľa otázok, ktoré sa vás chceme spýtať v súvislosti s týmito dvoma okruhmi. Mm, no a my by sme samozrejme okrem toho chceli ešte aj hovoriť o e, politickej realite tohto všetkého. A túto tému by sme chceli rozšíriť a rozprávať sa aj o finančnej realizácii tých urgentných opatrení, ktoré boli narýchlo schválené. Výdavky boli schválené, ale máme určité obavy, ako sa budú e, tieto opatrenia realizovať, hotspoty, relokácie. E, ako to vyzerá? E, keď vlastne sme už na konci um, realizácie týchto plat, uh, platobných prostriedkov. Ďakujem pani Toma viacročný finančný rámec nemá kapacitu, aby plne reagoval napríklad na e, migračnú krízu a je tu aj veľký e, rozdiel medzi tým, čo sa ohlasuje a tým, čo sa realizuje. Boli sme minulý týždeň na misii v Turecku a skonštatovali sme, že slúbili sme miliardy, 3 miliardy do finančného nástroja pre Turecko, potom tá um, Migration Facility a tak ďalej. Ale zatiaľ Turecku reálne bolo vyplatených 40 miliónov eur, čiže aj naozaj naši partnery sú zneistení, nevedia, či, či nám môžu dôverovať. A teraz, pani Kalvíňo, máte slovo na koľko? 20 minút? Ďakujem pán Artui, ďakujem pani Toma za tento úvod. Ďakujem veľmi pekne za zorganizovanie tohto stretnutia je skutočne veľmi potrebné, aby sme si sadli, povedali, ako sa veci majú, predovšetkým pokiaľ ide o využívanie spoločného rozpočtu, vzhľadom na tie výzvy, ktoré tu máme a ktoré súvisia hlavne s tou migráciou. Teraz prejdem do angličtiny, pretože tú prezentáciu mám v angličtine, ale dovolte mi povedať, že všetci zdieľame rovnaký pocit, dojem, že v súčasnosti teda tu čelíme jednej z tých najväčších víziev a to bolo vlastne vyprovokované z tých napätí geopolitických, ktoré tu sú. Má to samozrejme dopad aj, aj v kontexte bezpečnosti, sociálnych napätí, má to humanitárny rozmer, politický rozmer a ja si myslím, že všetci sme trochu frustrovaní, cítim to takisto ako aj vy, pretože boli by sme očakávali, že by to bola nejaká reakcia oveľa efektívnejšia, aby sa kríza zvládla rýchlejšie, že už by bola teraz zažehnaná. Ale pozrieme sa na pozitívny signál. Pokiaľ ide o európsky rozpočet, myslím, že toto bol dobrý príklad rýchlej reakcie zo strany troch európskych inštitúcií. Spolupracovali sme, aby sme našli všetky najlepšie, všetky možné zdroje flexibility, všetky dostupné zdroje, na to, aby tie peniaze išli skutočne tam, kam majú. Áno, myslím, že bez toho, že by sme hovorili o tom zemetrasení, ktoré spomenula pani Hetema, že kapitoly 3 a 4 vlastne boli najviac postihnuté to krízou a budem sa sústrediť predovšetkým na kapitolu 4, pretože vlastne k trojke sa vyjadríme neskôr, takže iba taký stručný prehľad toho celkového rozpočtu, ktorý máme k dispozícii a budem prezentovať tú situáciu bližšie, pokiaľ ide práve o kapitolu 4, kde hovoríme o jednotlivých trastových fondoch, ktoré ste spomenuli v úvode aj vy. Takže tá prvá priesvitka, ktorú vidíte, tam máte iba odzrkadlenie toho, čo som vlastne povedala aj v kontexte tej reakcie zo strany európskeho rozpočtu. Vidíme, že medzi rokom 2015 a 2016 sa nám podarilo zmobilizovať takmer 10 miliárd eur na to, aby sme reagovali na migračnú krízu. Zdvojnásobili sme vlastne zdroje, ktoré my sme počítali v rozpočte predtým a toto nám umožňuje potvrdiť aj to, čo povedal pán predseda, keď sa vyjadril, že európsky rozpočet nebol vlastne vytvorený na to, aby sa vysporadoval s takýmito krízami. Jednoducho tie prostriedky boli nedostatočné v rozpočte, ale nám sa podarilo tieto financie zdvojnásobiť, pretože na dôvažok tým 5,2 miliardy, ktoré boli naprogramované cez nástroje, ktoré spomenula pani Toma, tak v externých ako aj interných krokoch, ďalšie peniaze boli jednoducho alokované prostredníctvom mobilizácie ďalších zdrojov, a zasa 1,8 miliardy v kapitole 3, 1,4 miliardy v štvorke a ďalšie peniaze zasa prišli z Európskeho rozvojového fondu na to, aby išli do Afrického trastového fondu eh, pre obdobie, ktoré bude nasledovať. Takže toto všetko bolo možné vďaka redeploymentu, prerozmiestneniu, kde máme teda zdroje, ktoré sme vyčlenili, aj vďaka rezervám, aj vďaka mobilizácie e, nástroja flexibility, ktorý veľmi dobre poznáme v rámci rokovaní o výročnom o výročnom rozpočte. Takže napriek tomuto všetkému sa nám podarilo skutočne dať k dispozícii peniaze, ktoré sa budú teraz implementovať v najbližších dvoch rokoch. Pokiaľ ide o dodatočné fondy, pokiaľ ide o interné a externé kroky, tak nebudem teraz hovoriť o kapitole 3, pretože v rám... mali sme tu posilnenú pomoc, pokiaľ ide o urgentnú pomoc pre tie uh, hraň, pohraničné štáty, pokiaľ ide o využívanie agentúr a hlavne Frontexu. Podporili sme teda Podporili sme teda jednotlivé schémy, ktoré máme k dispozícii, aj, ako aj mechanizmus pre relokáciu a ochranu vonkajších hraníc. Vidíme, že všetko sa to nedieje z večera do rána. Nedá sa to dosiahnuť takto rýchlo, ale postupne, postupne sa tieto veci implementujú. A pokiaľ ide o externé kroky, tak myslím si, že je veľmi dôležité zdôrazniť túto skutočnosť, že riešenie týchto problémov, ako vidíme, nie z našej strany možný, problémy prichádzajú zvonka, takže my musíme sa sústrediť práve na riešenie týchto problémov zvonka. Snažíme sa tu dosiahnuť viaceré kroky. Chceme sa vysporiadať s tou pálivou otázkou, palčivou otázkou utečeneckých komunít v našich susedných krajinách. Aj vy ste povedali, pán predseda, Turecko, Libanon, Jordánsko, ktoré najviac postihuje tok týchto utečencov. A po druhé, Momentálne robíme aj kroky na to, aby sme zlepšili stabilitu, aby sme sa vysporiadali s tými príčinami neregulárnej migrácie. Takže nesúvisí to iba s humanitárnymi potrebami, ale musíme dať aj určitý stimul pre tých ľudí, aby zostali tam, kde sú momentálne. Napríklad ten Trastový fond pre Afriku je dobrým príkladom. A nad rámec rozpočtu sme sa snažili využiť všetky možné zdroje, tých pákových efektov, pokiaľ ide o rozpočtovú pomoc cez vytvorenie napríklad európskych trastových fondov alebo koordinačný mechanizmus, ten nástroj pre Turecko. Môžeme ich považovať ako nejaké ad hoc nástroje, tak ako ich nazvala pani Toma, ale nie sú to nástroje, ktoré, s ktorými sa vlastne nepočítalo. Už vlastne finančné úpravy hovoria o vytvorení takéhoto druhu nástrojov a do istej miery vlastne máme rozpočet, ktorý je schopný počítať s takýmito financiami, ktoré môžu mať pákový efekt. A toto vlastne nebude nejako ad hoc v budúcnosti, ak skutočne chceme zmobilizovať finančné prostredky, ktoré sú potrebné na to, aby sme sa vysporiadali s takýmito druhmi víziev. A pokiaľ ide o kapitolu 4, Máme tie tri trastové fondy, ktoré boli vytvorené. Európsky trastový fond pre Afriku, tam je zhruba 1,8 miliardy na rok 2016 až 2020. 405 miliónov príde sa z európskeho rozpočtu, veľmi dôležitý príspevok bude z EDF a členské štáty prispeli vo výške 80 miliónov. To je vlastne odpoved na vašu otázku, ktorú ste spomenuli. Doteraz sme dostali 321 e, miliónov 591 z e, rozpočtu únie a 52 miliónov od členských štátov. E, vidíte, aký je podiel jednotlivých zdrojov E, Nástroje pre utečencov v Turecku na základe e, rokovaní dostane 1 miliardu z rozpočtu únie. E, šťastí sa s tým ratala na rok 2016 a príslušné čiastke budú aj pre rok 2017. 2 miliardy pre poskytnú členské štáty. Okrem toho, pred dvomi týždňami sa konala konferencia v Londýne o Sýrii a Členské štáty a komisie prislúbili spolu 3 miliardy. A vrátanie e, toho, čo už je vo fonde a je to aj možnosť e, makroekonomickej e, pomoci pre Jordánsko ak sa nemýlim, tam, sú, tam je 200 miliónov. Čiže je to dvojnásobok e, e, tej časky, ktorá sa prislúbila počas predchádzajúcej konferencie qv 3. Keď ideme na e, trastových fondov, e, predtým ako budeme podrobnejšie popisovať tieto fondy, treba povedať, že v okruhu 4 E, e, v roku 2016 máme 9 miliard vo forme prísľubov, 10 miliard e, vo forme platieb. To je navýšené o 36% porovnaní s prechádzajúcim rokom. Tiež by som chcel spomenúť ďalšiu veľmi dôležitú vec pre Európsky parlament. Vďaka správe rozpočtu v roku 2015 a vďaka tomu, čo predpovedáme pre rok 2016, prakticky sme odstranili tú anomáliu neuhradené e, platby. To, čo sme chceli e, odstraniť. Takže v roku 2016 máme vyvaženejšiu situáciu, pokiaľ ide o platby a záväzky v okruhu 4. Napriek uvedenému v roku 2016 máme nulovú maržu a už sme e, e, e, vynaložili 24 miliónov z mechanizmu pre flexibilitu. Takže manevrovací priestor v tomto okruhu je veľmi obmedzený. Už som poukázala na to, že európske trastové fondy sú nástrojmi, ktoré nám umožňuje zmobilizovať zdroje e, spolu s so ostatnými darcami. E, Tieto prostriedky riadi komisia a rôzne programy, ktoré e, sa dostávajú do trastových fondov, majú svoj vlastný právny základ a je to v súlade s pravidlami schválenými spolu legislatívcami spolu s zakonodárcami, či už ide o nejaké predstupové nástroje, ale musí Môžem vás prerušiť na chvíľku, pokiaľ ide o nástroj pre utečencov v Turecku. Chcem vedieť, či došlo k dohode, ako sa to prerozdelí tie príspevky medzi členskými štátmi, pretože bolo to neisté a nevedeli sme, ako to bude s tými dvoma miliardami, ktoré majú priniesť členské štáty. Ako si to rozdelili? Mm, je to veľmi dobrá otázka. Naposledy, keď sme o tom diskutovali, tak bol ešte jeden členský štát, ktorý nepodpísal dohodu, ale pred desiatimi dňami už došlo k dohode. Všetky členské štáty súhlasia s tým, že dajú príspevky a teraz sa pripravuje tá sekvencia platieb a príspevkov členských štátov podľa um, potrieb likvidity v rámci toho nástroja. To je dobré, že tak rýchlo došlo k dohode. Uh, a, ale nie je to podľa mňa dobré, že parlament nebol e, informovaný o podpísaní tejto dohody. Áno, máte pravdu, hovorí zástupkynia komisie. Ja naozaj ľutujem, že ste neboli informovaní. Predseda, boli sme minulý týždeň na misii v Turecku a my sme vôbec nedostali informácie o tom, že táto dohoda bola mm, e, schválená, takže ja formálne protestujem a želám si, aby sme dostávali aktualizované informácie v budúcnosti, aby sme sa vyhli uh, takýmto nepríjemnostiam, pretože toto nie je naozaj dobrý spôsob práce. Áno, máte pravdu, hovorí e, zastupkynia komisie, bola to dohoda medzi členskými štátmi, ktorá bola prijatá na rade a musím povedať, že a musím teda slúbiť, že komisia v budúcnosti bude robiť e, všetko tak, tak aby ste boli e, primerane informovaní. Je to teda naozaj dobrá správa. Takže je tu taká dohoda medzi členskými štátmi a na tomu sa ešte vrátim na konci a poviem vám, ako to vyzerá s e, tým nástrojem pre Turecko. Takže e, pokúšala som e, zdôrazniť a teda rozptýliť pochybnosti, ktoré existujú v parlamente ohľadom fungovania trastových fondov. Chcela som poukázať na to, že e, e, tu sú rôzne programy, ktoré prispievajú do trastových e, fondov a platia to pravidla, e, e, komisie dba, aby boli dodržiavané a podľaha to rovnakému auditu, účtovníctvu, dohľadu ako ostatné e, fondy únie. To znamená, že z tohto hľadiska platí tu obdobný systém kontroly a uplatnenia jednotlivých zdrojov z týchto fondov. Nebudem e, podrobne hovoriť o jednotlivých e, trastových fondov, pretože o tom budú hovoriť kolegovia z ostatných generálnych rediteľstv, keď budú e, rozprávať o jednotlivých projektoch. Takže ďalšia presvítka. Iba zdôrazním, že máme regionálne rozsahy, to je Jordánsko, Libanon, Turecko, Irak a Západný Balkán. Doteraz sa prislúbilo 390 miliónov na poskytnutie podpory najmä v oblasti školstva, odborné príprave ochrany detí, lepšieho prístupu k zdravotníctvu, dodávky vody, odpadová voda, odolnosť ekonomické príležitosti a sociálnej inklúzie. Doteraz sa vynaložila 41 miliónov, kolegovia podrobnejšie priblížia jednotlivé implementačné kroky. Existujú e, e, príklady projektov, e, ktoré sú uvedené na obrázku, ale kolegovia o tom budú hovoriť podrobnejšie s tým, aby ste mali jasnú predstavu, o čo tu ide. O, o to, že snažíme sa riešiť konkrétne potreby v, v susedstve Európskej únie a v krajinách okolo Syrie. Trastový fond pre Afriku je odlišný tu nejde až o taký veľký dôraz na e, humanitárne záležitosti, ale skôr e, sa snažíme riešiť e, základné príčiny migrácie, čiže odolnosť budovania infraštruktúry s tým, aby ľudia zostávali u seba doma a nemysleli, že jedinú šancu majú inde. Sú tu jasné príklady to v Etiópii, Eh, na zlepšenie potravinovej bezpečnosti eh, výživy v Somálii, eh, podpora hm, pre dobrovoľný navrat obyvateľov Somálska z Kenie. Kolegovi o tom povedia podrobnejšie. Počas prvej schôdzy operačného výboru E, schválili sa projekty v hodnote 101 miliónov pre e, oblasť Sahelu a jazera Čad a 250 miliónov sa schválilo e, pre africký roh. A pokiaľ ide o nástroj pre utečencov v Turecku. Ako už všetci teraz vieme, 1 miliarda z európskeho rozpočtu a 2 miliardy od členských štátov na obdobie rokov 2016 až 2017 e, sú prislúbené. Máme koordinačný mechanizmus, k tomu sa o chvíľu vrátim mechanizmus riade komisie v rámci rozpočtu. Je tu úplná transparentnosť výročnej správy pre parlament a radu a e, e, riadi to e, alebo kontroluje to orgán zodpovedný za absolutorium. Konečné hodnotenie bude v roku 2019. Najnovšie správy ohľadom utečeneckého mechanizmu pre Turecko Včera som dostala veľmi pozitívne informácie. Došlo k prvému stretnutiu koordinačného redeceho výboru a e, všetci majú jasnú predstavu, že ide o urgentnú záležitosť. To sa prevtierilo do jednomyselnej dohody o tom, že treba okamžite e, uplatniť tú časť, e, ktorú poskytuje Európsky rozpočet v tomto roku. Na základe predbežných hodnotení, ktoré máme k dispozícii, e, prebehli konzultácie s tureckými úradmi a dosiahla sa zhoda o tom, že humanitárne záležitosti a prístup k školstvu budú prioritami. To znamená, že pripravované projekty v oblasti E, e, humanitárnej časti, prístup k vzdelávaniu a podobne sa začnú riešiť prioritne počas nasledujúcich týždňov. Okrem toho, ďalší e, pozitívny aspekt. Členské štáty sa dohodli, že budú koordinovať svoju činnosť navzájom v tejto oblasti a zmapujú potreby v snahe lepšie koordinovať svoje aktivity. To znamená, že e, aj e, tento rozmer koordinácie činnosti mechanizmu e, v Turecku tie, treba tiež vyzdvihnúť. Dovolte, aby som zopakovala svoje úvodné slova. Boli by sme radi, keby táto reakcia bola bývala rýchlejšia, aby sa začala pracovať v teréne s tým, aby problémy, ktorým čelíme, už boli vyriešené. Súhlasím s tým, že tak ďaleko sme ešte e, e, sa nedostali, ale snažíme sa e, využiť všetky možné, možnosti flexibility a uplatniť zdroje tam, kde sú najviac potrebné. A okruh 3 a 4 sú jasné priority pre nás v súčasnosti. Domnievam sa, že v roku 2016 budeme naďalej venovať tomuto pozornosť a súhlasím s, s úvodnými slovami pani Tomá E, a síce s tým, že tieto záležitosti nie je len migrácia, ale ostatné výzvy e, v súvislosti s e, sociálnou politickou a bezpečnostnou krízou budú v stredovode pozornosti predbežného hodnotenia, o ktorom budeme hovoriť na konci tohto roka. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem pani Kavino. Ešte, ak dovolíte, vrátim sa k rozpočtovému nástroju pre Turecko, pretože to sa netýka iba členských štátov. Komisia bola účastníkom tzv. Common Understanding. 3. februára sa konalo zasadnutie s členskými štátmi a komisia, kolegium komisárov malo prijať rozhodnutie. A e, keď príjme komisia rozhodnutie, tak parlament musí byť informovaný. Chcem sa spýtať, e, komisia prijala rozhodnutie a e, pani Georgieva čo zamýšľa? Chce oznámiť o rozhodn- rozhodnutie parlamentu a kedy? A chcem sa spýtať, či o tomto rozhodnutí bude konzultovaný Európsky parlament. Eh, eh, eh, Pán Artui, dovolte, aby som začala tým, že poviem, že ako veľmi dobre viete, že 100% súhlasím s tým, že Európsky parlament musí byť stále informovaný a my sa budeme snažiť, aby sme splnili túto povinnosť. Vy ale hovoríte teraz o niečom inom. Poprvé, common understanding, to je dohoda medzi členskými štátmi. Je pravda, že komisia sa na tom zúčastnila, boli sme taký sprostredkovateľ, snažili sme sa dosiahnuť e, túto dohodu medzi štátmi a opieralo sa to o rozhodnutie komisie. Je to rozhodnutie komisie a e, vyplýva to vlastne z prerogatívu inštitúcie. V decembri sme vás informovali o tom, čo sa deje v rokovaniach s členskými štátmi a vtedy, v tom okamihu, ja si spomínam, e, že sme naplánovali 500 miliónov, potom 700 miliónov, potom 1 miliardu z rozpočtu EÚ. My sme už v decembri hovorili o tejto sume. A my vás teraz môžeme naozaj už len informovať o priebežnom vývoji a ako to bude zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2017. Bude to zapracované do bežného návrhu ročného rozpočtu? A ak, e, ak parlament nesúhlasí s tou jednou miliardou na roky 2016-2017 pre Turecko, mm, ja si ale nemyslím, že o tomto ste vyhovorili. My všetci vidíme, že je tu reálna potreba prispieť z európskeho rozpočtu, ale ľutujem, ak máte ten dojem alebo pocit, že ste neboli dostatočne informovaní. My sa budeme snažiť to napraviť a na budúce sa budeme snažiť vás naozaj lepšie informovať. Oui, merci, monsieur le président. Je... Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne aj pani Kavíňo za všetky informácie. Ja som porozumela vašej odpovedi, ale keď hovoríte, že sa to teda týka rady a komisie, tak by som si dovolila povedať, že predsa len tento nástroj pre Turecko eh, obsahuje miliardu eh, prostriedkov z rozpočtu Európskej únie a okrem toho, ako by som to teda mohla povedať, skutočne ten problém v podstate súvisí aj s týmito nástrojmi, podľa môjho názoru aspoň minimálne, pretože vlastne Hovoríte, že tento nástroj má, má taký pákový efekt, ale v skutočnosti, keď sa pozrieme na tú schému, ktorú ste prezentovali, o aké iné fondy ide? A e, ide o. Ide teda o účasť členských štátov a takisto ide aj o to, že vlastne on je súčasťou tej participácie členských štátov a týka sa to európskeho rozpočtu, ktorý vlastne do výšky 85% je súčasťou príspevkov členských štátov. Takže máme dojem, že je to rozpočet Európskej únie, ktorý takýmto spôsobom vlastne je tak určitým takým hlavným centrom a potom okolo neho sú tie satelity, ktoré prichádzajú, ale v podstate stále len je to všetko pod taktovkou Európskeho parlamentu, takže nie je to veľmi koherentné, ak by som to tak mohla povedať, a jednoducho vymyká sa to z demokratickej kontroly. A potom je tu ešte ďalšia vec, ktorú som k tejto veci chcela povedať. Pýtam sa, že aké sú vlastne tie reálne výhody tohto všetkého. Prečo máme využívať nové nástroje? Ja mám pocit práve naopak, že vlastne tu strácame určitú racionalitu racionalitu rozpočtovú predovšetkým, pretože vlastne tieto fondy potom treba spravovať. To všetko stojí peniaze, takže ja mám určitú pochybnosť ohľadne tých východ, ktoré by mali prinášať tieto nové fondy, či sú to nie len nové súčiastky, alebo súčasti, ktoré znovu pozostávajú z toho, ako prispievajú členské štáty, tak ako aj v prípade rozpočtu Európskej. No, ako som už povedala, vlastne 85% európskeho rozpočtu je súčasťou toho, čo prispievajú členské štáty. Takže Predsa len v takomto duchu to ja vidím. Ďakujem veľmi pekne, pani Toma. Mohli by ste nám možno ešte povedať, že uh, musíte, kedy musíte odísť, uh, kedy nás musíte opustiť? A o 15 minút. Chcete sa hneď teraz vyjadriť k tomu, čo povedala pani Toma? Áno, ja sa ospravedlne budem musieť odísť, ale mám ešte ďalšie záväzky a nedá sa to už presnúť, ale pán Presa a moji kolegovia tu zostanú. Samozrejme sme pripravení reagovať na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi dali možnosť reagovať. Ale otázka je, že či jednoducho sa tu rozdrobuje tento rozpočet. Vlastne to tu máme pred sebou. Nie, nemyslím si. Myslím, že sú tu výhody, a nebola by som ich videla pred dvomi rokmi, keď som začala sa venovať e, v tejto oblasti. Takže nevnímali sme pred dvomi rokmi tú situáciu, takže tento nástroj bude taký dôležitý, aký dôležitý je momentálne. Ale je veľmi dôležité využívať trastové fondy a nevidím všetky tie nevýhody, ktoré ste tu vyspomenuli v rovnakom duchu. Ako ide o tú, pokiaľ ide o tú mobilizáciu fondov nad rámec rozpočtu, aj keď znásobíme rozpočtové príspevky, aj keď navýšime tú sumu z rozpočtu, predsa len to budú také situácie, kde vlastne nebude to stačiť. Takže na to, aby sme mali také nástroje, ktoré zmobilizujú ostatné fondy, to je veľmi prospešný nástroj. Možno budeme môcť teda mobilizovať tie fondy nie tak rýchlo, ako by sme to chceli, ale pokiaľ ide o ten nástroj pre Turecku, tak tu máme záväzok 2 miliard zo strany členských štátov a v prípade ostatných fondov máme tu Norsko, tak isto aj Švajčiarsko, ktoré prispiejú. Takže vidíme, že tu máme možnosti, ktoré nám umožnia takýmto spôsobom využiť ten pákový efekt. Takže toto je nástroj, toto je výhoda veľmi dôležitá, ktorú jednoducho rozpočet ako taký predtým neponúkal. A druhá vec, ide tu o koordináciu našich spoločných krokov. Prečo to spomínam? Počas toho, keď hovorím o nástroji pre Turecko, pretože počas prvého stretnutia sme už mali jednomyselné do, dohodnutie, koncenzus na tom, že budeme túto záležitosť vzhľadom k Turecku koordinovať spoločne a toto je pozitívny prvok, ktorý vlastne ide nad rámec rozpočtovej problematiky, kde vlastne Európa koordinovane a efektívnejšie postupuje v tých otázkach, kde to treba. Ja si myslím, že toto je veľmi pozitívne. Vždy, keď postupujeme nad rámec toho, čo máme robiť, takže to je veľký príspevok. Prečo si nemyslím, že by to bolo nejaké rozdrobovanie rozpočtu? Pretože tento program existuje, tieto programy vlastne existujú, fungujú, spúšťajú sa. Ide len o to, aby sa spustili takým spôsobom, aby to bolo ešte viac logické, pretože vlastne to je iba vyústenie tých všetkých programov, ktoré doposiaľ máme. Prečo potrebujeme humanitárne kroky, ktoré by boli nezávislé od rozvojovej pomoci? Bolo by oveľa lepšie, ak by sme robili také kroky, kde jednoducho budú synergie, kde sa to prepojí. Najprv sa, najprv sa pristúpi k riešeniu situácie z strednodobého hľadiska, ale potom sa to celé prehlbí, bude to oveľa detailnejšie a aby jednoducho ten náš dopad tej našej pomoci bol oveľa silnejší. Takže treba mať nástroje na to, aby sme koordinovali jednotlivé nástroje aby sme nehovorili iba o Európskom rozvojovom fonde. Takže nejde tu o také rozdrobovanie, ide tu skutočne o flexi- väčšiu flexibilitu využívania nástrojov, ktoré máme v rámci rozpočtu k dispozícii. A zároveň sa takto chceme uistiť o tom, aby tu, boli, aby tu bola miera kontroly, pokiaľ ide využívanie týchto prostriedkov, tak ako to bolo dohodnuté zo strany kolegislátorov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. My sme tu zvolení pre občanov Európskej únie a my jednoducho musíme skladať účty občanom Európskej únie. A otázka, ktorá tu vyvstáva, je, že či rozpočet ako taký je zrozumiteľný pre občanov. Pretože všetky tie naše postupy, ktoré sú takéto komplikované, robia z rozpočtu niečo, čo je nečitateľné. A rozpočet musí byť čitateľný pre občanov. Ak my neurobíme čitateľný rozpočet pre našich občanov, tak vlastne dochádza k tomu rozdrobovaniu a oslabovaniu. To je to, čo som chcel povedať. A bohužiaľ vidíme, že musíte odísť, je nám to veľmi ľúto. Takže pán Preza preberie štafetu a teraz zostane slovo pani Šulin. Hvala za besedo, predsednik. Hvala. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcel by som poďakovať všetkých za prezentáciu. Ďakujem pekne za to, že ste priblížili aj to, čo vás nepokojí, pokiaľ ide viacročný finančný rámec na obdobie do rokov 2020. Podľa môjho názoru tieto nástroje sme eh, vyvinuli príliš neskoro, ale sú veľmi dôležité Eh, aby sme riešili eh, aktuálnu situáciu. Eh, kladiem si otázku, či je súčasný rozpočet zrozumiteľný a robím si starosti. Čo sa stane, ak z zrady sa ukáže, že budeme potrebovať viac prostriedkov, či už v trastových fondoch alebo ostatných nástrojoch čo keď členské štáty budú potrebovať viac prostriedkov? Či dokážeme náležitým spôsobom reagovať na takéto otázky? Čo sa týka fondu pre Turecko, spomínali ste, ak sa nemýlim, 3 miliardy. Rozpočet Európskej únie by mal prispieť e, pol miliardov a 2,5 miliardy by mali poskytnúť členské štáty ale potom došlo k e, určitej rekonfigurácii. 1 miliardu poskytne európsky rozpočet. Spomenuli ste aj časový harmonogram, rozvrh príspevkov členských štátov. Chcela by som e, vedieť, e, aký je ten teda termín mesiac, 6 mesiacov? Stanovili ste nejaké lehoty na poskytnutie prostriedkov? Myslím si, že musíme mať jasný harmonogram E, a to čím skôr, s tým, aby e, Fond pre Turecko a Fond Madat dostali prostriedky čím skôr, aby sme mohli e, prijať všetky potrebné rozhodnutia a začať konať. A posledná poznámka. Sme pripravení kontrolovať využitie prostriedkov v Turecku, v afrických štátoch. Dokážeme kontrolovať všetky tieto nástroje ad hoc. Ďakujem pekne, pán Donadu. Oui, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Ja súhlasím do veľkej miery s tým, čo povedala pani Toma a vy. A chápem aj, čo hovorí pani Kalvíňo. Obchádzanie rozpočtu si budem vyžadovať e, koordináciu akcií, ale myslím si, že za tým sa e, skrýva štrukturálne odmietanie štátov vytvoriť e, skutočný európsky rozpočet, ktorý by bol hodný toho mena a oni sa snažia teraz vytvoriť všelijaké nástroje, ktorými obchádzajú skutočný európsky rozpočet. To, čo sa deje v Turecku, e, bohužiaľ, no takto to je, takýmto spôsobom tie peniaze tam prídu. Európa vo všeobecnosti a komisia vo, e, osobitne e, má akýsi dar vytvárať bizarné e, finančné nástroje, nad ktorými sa čudujú aj ostatní e, vonku. A teraz je tu naozaj naliehavá situácia e, a už minimálne od našej návštevy vieme, ako je potrebné to riešiť, ale ja veľmi ľutujem, že v dnešnej dobe sme neschopní rýchlo zostaviť tieto fondy, ktoré či už sa majú naplniť z Európskej únie alebo z členských štátov, pretože za tým sa skrýva e, obrovská výzva a potom je tam pán e- Erdogan. Bohužiaľ, ťažko sa s nimi spolupracuje, ale realita je taká, ako je. Tí ľudia sú tam vnúci, vnúci čakajú na pomoc Európskej únie. Musíme rýchlo zasiahnuť. A naozaj, e, keď tak dlho trvá, kým tie peniaze prídu do tých fondov, tak sa môžeme zamýšľať nad tým, aká efektívna je Európska únia. Nedokáže e, zaviesť opatrenia rýchlo alebo nástroje pre migráciu rýchlo a nevie sa povzniesť nad svoje procedúry. E, ale teraz najdôležitejšie je, aby tie peniaze prišli. Ďakujem pani Gardia Zabalma slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že e, kolegyňa veľmi dobre viedrila naše pochybnosti v súvislosti s fondom. Ak budeme uplatňovať rovnaké e, operačné pravidla pre takéto fondy, naozaj e, to spôsobuje pochybnosti. Povedali ste, že sú flexibilné, ale z hľadiska koordinácie existujú podľa mňa ďalšie možnosti Problém je ten, že rada nie je ochotná prijať primeraný rozpočet, ktorý zodpovedá potrebám únie. To znamená, že hľadáme nové prostriedky mimo rozpočtu a z rozpočtového hľadiska to nemá zmysel je možné používať takéto mechanizmy, ale je nevhodné, že e, na realizáciu programov e, potrebujeme mimo rozpočtové prostriedky. Okrem toho to znižuje úlohu parlamentu. Keď sme rokovali o rozpočte e, na rok 2016, stretli sa šéfovia vlád a hlavy štátov na Malte E, povedali, že príprave e, nástroje pre Turecko, že 500 miliónov pôjde z rozpočtu. E, my sme volali po zvýšení určitých prostriedkov, lebo sme vedeli, že pre Turecko budú potrebné dodatočné prostriedky. Rada sa napokon rozhodla pre 1 miliardu a prečo nie 3 miliardy? A aká bola úloha Európskeho parlamentu? Veď sme spolu zákonodarci alebo strácame e, vplyv na rozpočet. Takže chápem, že časť 250 e, pôjde z rozpočtu na rok 2016 a zvyšok 750 pôjde z rozpočtu na budúci rok. To musí podporiť e, a potvrdiť spravodajca. Potom, ako všetky prostriedky budú vyčlenené a budú mať svoje určenie, čo potom urobí parlament? Budeme postavení pred hotovú vec to znamená, že tu sa zase obchádza parlament v otázke 750 miliónov. A obvinujem z toho skôr e, rado, komisiu. My často hovoríme o pridanej hodnote vo verejných výdavkoch a vy sa pýtate, aká je pridaná hodnota Európskeho parlamentu vo verejných výdavkoch a v, Euró- v európskom rozpočte. Rečnička, možno by sme sa na to nemali pýtať príliš. Ďalší rečník, pán Omarže. Ďakujem, pán predseda. E, ja som trošku zhrozený vždy e, tým, ako e, tá diskusia prebieha pokojne. Komisia vždy e, dáva také spokojné odpovede a tá situácia pritom je veľmi závažná. A v my tu vidíme malé riešenia s malým rozpočtom, avšak dnes ide o to, či bude vojna alebo mier. A dnes sa vlastne rozhoduje o, samotnom, o samotnej budúcnosti Európskej únie. A tento malý rozpočet, je to naozaj malý rozpočet, ktorý sme v podstate aj zabetonovali. Mm. A my sme o ňom rozhodli v Európskom parlamente, dali sme ho do korzetu. A nemôže sa teraz rozširovať, hýbať a nie je vybavený na to, aby mohol reagovať na dnešné krízy. Máme tu jeden závažný problém a to je faktor čas. Nemôžeme zareagovať na naliehavé situácie tým, že budeme e, budovať e, takéto parné stroje, iba také, také um, prešibané mechanizmy a, a mechanizmy kontroly. Boli sme na misii v Turecku a videli sme, aké sú tam ťažkosti, aké veľké problémy sú vôbec s aktiváciou finančných prostriedkov, aby prišli včas, lebo oni často prídu potom, keď už je po kríze. Nie som si istý, ako to bude s tými trastovými fondami. Ehm, naozaj nemôžeme z istotou povedať, ehm, či budú efektívne, či vyriešia tie problémy, ktoré tam reálne sú. Druhá vec, to sa týka budúceho rozpočtu. My, sme sa, my sa teraz nachádzame iba na začiatku e, celého začiatku migračného problému a už teraz si uvedomujeme plne, že sme absolútne bezbranní, nevybavení, nepripravení. S predsedom Artuisom som sa rozprával v Turecku. E, otázku migrácie nemôžeme riešiť bez e, demografických vedomostí. Svetová populácia bude rásť do roku 2100 a bude stabilizovaná na čísle 12 až 13 miliard, keď e, v roku 2100 africký kontinent bude mať 4,2 miliardy obyvateľov namiesto 900 miliónov dnešných. Už teraz by sme sa mali mobilizovať a na toto pripravovať, pretože inak budeme absolútne zaplavení E, kvôli našej nepripravenosti. Ďakujem man, e, pán Omarže a teraz pán Maragal. Ďakujem. Pán predseda. Mm, Pokiaľ e, sa môžem vydeliť, je nepochybné, že po tom týždni, ktorý sme strávili v Turecku, sme získali eh, lepšie pochopenie eh, podstaty problému, vieme o ňom eh, viac a to sa vyústilo do našej rozpravy vo výbore pre rozpočet. Sme postavení pred hotovú vec. A myslím si, že pán predseda je dôležité, aby sme oficiálne protestovali aby sme bránili legitimitu tohto výboru a parlamentu vzhľadom na e, prísluchajúcu úlohu v zmysle platných zmluv. Myslím si, že aj tento výbor, aj celý Európsky parlament by mal byť pripravený využiť e, všetky možné mechanizmy, aby sme dosiahli potrebnú e, flexibilitu, ak existujú koordinácia činnosti medzi členskými štátmi a komisiou. Hádam, aj my by sme sa mali e, zúčastniť tohto snaženia o koordináciu a byť súčasťou rozhodovacieho procesu a minimálne e, dostávať nejaké interné informácie do nášho výboru Myslím si, že to by malo byť e, reálne a rada a komisia musia to uznať. Treba myslieť nie len na rozpočtové toky, či už v rámci rozpočtu alebo mimo rozpočtové prostriedky, ale zohľadňovať všetko, čo sme videli v Turecku. A síce to, ako sa prostriedky prerozdeľujú, uplatňujú a mm, to sa koordinuje e, veľmi slabo, dokonca e, vyzerá to e, chaoticky. Sú tu trastové fondy, fond pre Afriku, máme nástroj pre Turecko, vieme, nakoľko je to dôležité, sú tu príspevky členských štátov, vieme, že aj Turecko tiež vklada nejaké prostriedky do inštitucionálneho rámca. Máme pri najmenšom 6 až 7 darcov, e, ktoré poskytujú prostriedky do jedného fondu alebo e, mechanizmu, pokiaľ bude chýbať náležitá koordinácia, pokiaľ nebudeme vedieť, či sa rozhodnutia e, náležitým spôsobom realizujú, potom je tu riziko, že stratíme kontrolu nad tým, čo sa tam deje najmä vzhľadom na to, že táto situácia je e, dosť e, e, fluidná, neistá. Dokonca nevieme, koľko utečencov je v Turecku, koľko je tam občanov v jednotlivých táboroch. Vieme, že e, je to humanitárna kríza, že ľudia potrebujú e, bývanie, potravu a podobne, ale do značnej miery e, konáme skôr intuitívne a zo spontánneho želania poskytnúť pomoc. Z rozpočtového hľadiska musíme zoskupiť všetky existujúce nástroje a maximálne využívať flexibilitu, ale nezabudajme na koordináciu. pretože tento problém by sa mohol e, násobiť exponenciálne, pokiaľ nebudeme kontrolovať e, e, stranu implementáciu. Domnievam sa, že komisia a tento parlament musia prechádzať schopnosť prúžne reagovať na situáciu. V súčasnosti táto schopnosť nie je preukázaná. Potrebujeme prúžnejšiu koordináciu medzi členskými štátmi. Ďakujeme. Situácia sa neustále mení. Um Rusko tlačí na sever Sýrie, na Alepo. Turecko bombarduje kurdské pozície v Sýrii. Včera večer atentát v Karaku si vyžiadal 30 e, mŕtvych a 100 zranených. Potrebujeme naozaj tú flexibilitu ale my máme teraz iba rozpočet s satelitmi, ktorých je stále viac a viac. Teraz má slovo pán Depré. Ďakujem, pán predseda. Počúvam vás a kolegov. A chcem teda tiež na to reagovať. Poprvé, my vstupujeme do novej rozpočtovej éry e, v súčasnosti. Keď počúvame úradníkov z komisie a predsedníctva rady, e, vracajú sa nám stále tri koncepty. Poprvé leverage, leverage teda páka, potom pridaná hodnota a tretia vec performance budgeting, tá orientácia na výkon v rozpočte. No a e, postupne si budeme e, uvedomovať, čo to znamená. A keď sa zamyslím nad tým, ako fungujeme my ako výbor pre rozpočet, my sme stále menej výbor pre rozpočet. Vy, vy si s nás chcete robiť iba akýsi ratifikačný nástroj. E, komisia príjme rozhodnutie. E, tu sa nevedie žiadna skutočná e, rozpráva a my sme len taký schvaľovací orgán a sme v podstate taký notár, hovorí predseda. My sme notársky úrad. A my to len opečiatkujeme, ale my nie sme skutočným rozhodovateľom, čiže chyba tu tá legitimita. A e, gravitačné centrum sa pomaly posúva. E, ja podporujem všetko, čo bolo doteraz povedané. Ja som e, si porovnal peniaze, ktoré teraz pôjdu cez tri nové trastové fondy a za dva budúce roky by malo byť mobilizovaných 5,4 miliardy. A po, pozrel som si tento dokument, ktorý pán Preza nám odprezentuje. To sú tie prezové rozpočtové prostriedky v okruhu 3 e, na migráciu a tam je na 2 roky 3,8 miliardy. Ak si to vykladám správne, tú tabuľku alebo tabuľky, ktoré sme dostali teraz, a to povedie k, dvo, k dvom veciam. Ak budeme žiadať stále viac peňazí od členských štátov, aby posielali peniaze do trastových fondov, toto robíme pre Afriku, pre Turecko. A ja sa pýtam, myslíte, že e, členské štáty budú ochotné potom ešte prispievať aj do európskeho rozpočtu väčšími peniazmi? my tu teraz vytvárame určitú mechaniku, kde členské štáty e, budú viac a viac e, systematicky e, uberať peniaze európskemu rozpočtu v takomto kontexte s tými fondami. No a potom, keď vidíme, aké orgány sa vytvárajú, najmä pri tej facilite pre Turecko, vlády zasahujú do koordinačných orgánov. Napríklad fond AMIF, tam je iná mechanika. My teda vstupujeme do novej rozpočtovej éry e, s prázdnym mandátom a mm, my môžeme iba predvídať určité dôsledky. A toto, čo sa teraz deje, to vôbec nie je nevinné. A pán Omarží má pravdu, problémom je, že my sme iba na začiatku nového procesu, pretože sú tu určité demografické perspektívy. Nie je to taká apokalypsa, ako povedal on. Sú aj e, iné hypotézy, možno e, e, menej katastrofické a viac pravdepodobné, ale napriek tomu e, sú to závažné zmeny a e, myslím si, že súčasné rozpočtové prostriedky sú oveľa nižšie ako to, čo sa plánuje v tých trastových fondoch. To som chcel povedať. Pán Sarvama, nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať komisii za to, že nám približila súčasný stav. Nemôžem povedať, že by komisia bola vinná z nejakých prečinov. V každom prípade nie zamerne, ale úprimne poviem, že sme sa ocitli vo veľmi smutnej situácii. Viem, že všetci prítomní e, máme rovnaké zámery, že treba v tejto veci niečo urobiť. Domnievam sa, že e, Európska únie je teraz ako plavidlo, ktoré sa plavilo v pokojnom prostredí počas viac celých 10 ročí a potom nečakanie minulý, e, minulé leto. Sú tu viaceré podobnosti s e, hrou Tennesseeho Williamsa, ale nebudem e, zachádzať do účinku. Ale mm, musíme povedať, že mm, táto burka, ktorá ovplyvňuje Európska únia a všetky členské štáty, je obrovská. A teraz naše plavidlo z um, kolisa a zdá sa, že takto bude v dohľadnej budúcnosti. Takže je tu naliehavá potreba konať. To, o čom tu diskutujeme, ak sa nemýlim, je viacročný finančný rámec, štruktúra rozpočtu, e, rozhodovania, ako to treba zmeniť, ak chceme prežiť túto burku. Doslovo prežiť túto burku aby sme sa nepotopili. Obávam sa, že z hľadiska rozpočtovej štruktúry a viacročného finančného rámca to znamená, že e, táto búrka to všetko roztrhá a e, zámerne e, to tak vykresľujem. Teraz je február roku 2016 odkedy sa rozhodlo o viacročnom finančnom rámci, sa všetko zmenilo. Ak budeme vyčkovať do roku 2019 až 20 až 21, už vôbec nemusíme sedieť v tejto miestnosti, čo je celkom pravdepodobné. Existujú uh, uh, viaceré možnosti, o ktorých pojednáva tento materiál a pri najmenšom to si vyžaduje veľmi veľa práce ale podľa mňa nemôžeme si zvoliť iba jednu možnosť. Treba súčasne realizovať všetky potrebné zmeny. Žerár povedal, že to je ako keby sme to len jednoducho odfajkli. Chcem e, povedať nasledovné. Čo môže urobiť e, nejaké razítko? aby e, sa e, situácia zmenila. Ak to budeme všetko jednoducho e, schvaľovať, ak všetko odfajtneme, zmení sa niečo? Ja si to neviem predstaviť. Takže situácia je v skutku dramatická. V tejto miestnosti výbor pre rozpočet sa cíti bezmocný. Ani neviem, čo by sme e, mohli urobiť. Štrajkovať? povedať, že už to nebudeme len tak e, bez všetkého schváľovať. E, to vyústi do nepredvídateľnej krízy únie, ale už sme v tejto kríze, ktorú sme nepredvídali. Takže treba vedieť e, rozhodovať náležitým spôsobom, zabezpečiť, aby sme boli súčasťou procesu spolorozhodovania a preto plne podporujem pána predsedu a všetky jeho pozná, poznámky ohľadom transparentnosti a podobne, ale úprimne otvorene povedané, toto je e, e, vedľajší problém e, z hľadiska celkového inštitucionálneho rozhodovania. A mm, mm, musíme to vyriešiť a to si vyžaduje rozsiahle zmeny a všetko zavisí od rady. A zase nevidíme tu predstaviteľov rady. Čo sa to deje? Keby som bol Vladimírom Putinom, E, vďaka Bohu, Bohu nie som e, ním. Ja by som strašne to oslovoval. Dennodenne. To je neuveriteľné. V tomto chaotickom svete on e, e, m, riadi toto teleso máme, e, mali sme počas ostatných 8 rokov veľmi slabú E, e, vládu e, v Spojených štátoch. A myslím si, že aspoň Únie by mala držať po, po, pohromade. Týka sa to rady, predsedu rady a všetkých členských štátov. Povedali ste dosť vážne veci, ale nachádzame sa v takej geopolitickej situácii, kde vlastne nakupujeme nábytok v Pekingu a v Tokiu pre ich veľvyslanectva už 20. 30. veľvyslanectvo, ktoré tu majú zastupiteľstva, takže musíme sa pozrieť na to, ako vlastne vyriešime tieto problémy. To znamená, a musíme predovšetkým nastoliť mier blízko, na Blízkom východe. A možno Putin bude musieť jednoducho vidíme, že ako pán Putin postupuje tak na Ukrajine, ako aj v Sýrii. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja sa takisto chcem poďakovať za tieto predprípavné fázy, ktoré ste zorganizovali a pridávam sa k tomu, čo povedali viacerí kolegovia a kolegyne. Možno v stručnosti môžem hneď nadviazať na to, čo povedal pán Sarvama, ale takisto, čo povedal pán Dupre. Myslím, že to vyjadril veľmi presne a trefne. Ja si myslím, že my, poslanci tohto parlamentu, sa musíme sústrediť viac na to, že čo chceme dosiahnuť. Po tom, čo sme tu počuli už viaceré prihovory, dnes by som takisto chcel povedať niečo. Celé mi to pripadá tak, ako by sme v súčasnosti boli nejakým tímom lekárov, podávame lieky, ale máme takisto ďalší tím, nám jednoducho ešte nepovedal, ktorý, aká je tu choroba o čo, čo vlastne chceme liečiť. Takže hovoríme tu o veľkom množstve peňazí, A myslím, že v tomto sme si jednotní a ja zastávam tú tézu, že musíme jednoducho pomôcť rýchlo a vo veľkej miere, ale ešte nevieme presne, kam táto pomoc naša má byť nasmerovaná. A preto si myslím, že konečne musíme urobiť niečo v tom zmysle, aby sme nielen vo výbore pre rozpočet hovorili teraz o otázkach finančných, musíme aj ako Európska únia konečne povedať, že ako chceme riešiť otázku migrácie. Pokým toto nebudeme vedieť, tak žiadny z nás nebude vedieť, že koľko ľudí príde tento rok do Európskej únie. Ako máme potom rozumne plánovať rozpočet, veď predsa nikto nevie, kam títo ľudia prídu, do ktorých členských krajín v Európskej únie, ktorá ich príjme. To znamená, musím najprv vyriešiť tieto principiálne otázky. že potrebujeme nejaký veľký plán. Tento plán musí byť legitimovaný dem, le, demokraticky a musí jednoducho mať podporu členských štátov, ale momentálne to ešte stále nemáme. Jednoducho zatiaľ tu hovoríme o riešeniach a nevieme, čo chceme riešiť. Hovoríme o miliardách eur, ktoré musíme niekde získať, ale nevieme, čo s nimi chceme zaplatiť. Takže ja apelujem na to, aby sme aj s ostatnými výbormi, ktoré sú v tejto oblasti, to majú zodpovednosť, jednoducho, aby sme sa spojili a dali jedno, pripravili nejakú predlohu. Členské štáty tento týždeň sa spoja a budú sa snažiť nájsť riešenie, ale bohužiaľ vieme, že oni to riešenie nenajdu. Áno, ďakujem. A teraz dostane slovo pán Freza ale takisto by som sa chcel vyjadriť niekoľko pripomienok z mojej strany. Ak mi to komisia dovolí. Naša misia v Turecku bola pre nás veľmi prekvapujúca. Stretli sme sa s predstaviteľmi centralizovanej jednotky delegácie Európskej únie v Turecku, a vlastne sme sa dozvedeli, že v Sýrii je 8 až 9 miliónov osôb, osôb ktoré vlastne stratili strechu nad hlavou a začína sa to koncentrovať na tureckej hranici, alebo táto je zatvorená a organizujú sa tu tábory a títo ľudia jednoducho budú chcieť jedného dňa prekročiť túto hranicu a pravdepodobne dostať sa aj do Európy. Takže problém, ktorý je pred nami, je ten, že pravdepodobne sa to celé neskončí veľmi rýchlo a tá hranica medzi Tureckom a Gréckom, ako vieme, nie je veľmi pevná, takže tá myšlienka, že by sme vyťahli alebo vylúčili Turec, e, Grécko zo šengenského priestoru, pretože si neplní svoje úlohy, to je podľa mňa absurdné, pretože Grécko jednoducho príjma utečencov vo veľkom počte a nie je toto riešenie. Nemôžeme hovoriť, ako keby toto bolo riešenie. Momentálne vyzeráme, ako keby sme boli bezmocní z politického hľadiska. Takže skutočne sme schopní revidovať finančný, viacročný finančný rámec tie jednotlivé finančné nástroje, tie satelity európskeho rozpočtu, ktoré tu máme, my vieme, aké je náročné to všetko spravovať. Mali by sme jednoducho hovoriť o kľúčových veciach. Nemôžeme hovoriť o týchto bočných, marginálnych veciach. Sme v krízovej situácii. To je jednoducho neúnosné takáto situácia. Nemôže to takto pokračovať. Takže vidíme, že ide tu o zdroje výnimočné, ktoré členské štáty prispievajú, tak vieme si predstaviť, a dobre vieme, že teda jednota rozpočtová je kľúčová. A v situáciách, kde sú krízy, tak tam sa jednoducho dávajú dodatočné peniaze, ktoré neboli ktoré sa nedávali e, ako hlavné príspevky do rozpočtu, takže nemali by sme to rozdrobovať na tieto satelity. My sme vo výbore pre rozpočet, možno my by sme mali dať určitú víziu, že čo očakávame a nemali by sme sa prikloniť nejakej verzii, ktorú nám dá komisia. Ale zdá sa, že tu iba stále na niečom pracujeme a my chceme ukončiť už tieto dielčie práce, aby ten výsledok konečne už bol na, na konci tohto procesu čitateľný, aby sme jednoducho mohli vysvetliť našim občanom, že čo tu vlastne robíme. Takže vieme si predstaviť, že tu budeme mať takéto satelitné časti toho rozpočtu, tie trasfondy a tak ďalej. A vlastne potom napíšeme, že čo vlastne očakávame aké príspevky očakávame pre rozpočet, ale musíme tam mať takisto aj oddiel, e, okruh, pokiaľ ide o takéto výnimočné situácie. Takže musíme to rozlišovať. Takže v rozpočte budeme mať zdroje, s ktorými sa počíta v rámci viacročného finančného rámca a potom tu budeme mať ešte takéto mimoriadne, mimoriadne okolnosti, v rámci ktorých budeme mať vyčlenené peniaze práve na riešenie takýchto situácií. A potom vlastne, oddieli, potom vlastne v okruhu 3 a 4 budeme mať takéto finančné prostriedky k dispozícii, ktoré, ktoré budú, budú k nám k dispozícii. A parlament bude mať jednoducho kontrolu nad týmito prostriedkami. Aspoň budeme vedieť, ako budeme postupovať. Pán Preza. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Takže budem sa snažiť vo svojom príhovore reagovať na tie otázky, ktoré tu nastali. Na úvod by som však chcel povedať, že my zdieľame to, že tá naliehavosť, ktorá tu je ohľadne migračnej krízy, tak ako tu bolo povedané, my sa pripájame k tomu, že treba nájsť riešenia na tieto krízy, tak v rámci Európskej únie aj ako za jej hranicami. A ako vidíme, že to je určité napätie medzi tým, že chceme na jednej strane konať veľmi rýchlo a na druhej strane je rozhodovací proces, v rámci ktorého musia všetci aktéry mať možnosť zúčastniť sa na tomto rozhodovacom procese a to všetko s cieľom, aby sme navýšili finančné prostriedky, ktoré máme k dispozícii, ale zároveň zabezpečiť, aby tu bola dostatočná kontrola v tom zmysle, aby tie peniaze, ktoré vlastne sa dostávajú cez európsky rozpočet do rúk tým, ktorí to postupujú, čiže napríklad za nástroje pre Turecko, alebo tie finančné prostriedky, ktoré na dôvážok do tých trastových fondov investujú členské štáty, aby tu bola kontrola, pokiaľ ide o využívanie týchto finančných prostriedkov, aby to bolo v súlade so všetkými pravidlami. Takže toto je to napätie, ktoré tu momentálne zažívame. Budem teraz reagovať na jednotlivé otázky. Pokiaľ ide o tie trust fondy, nejde tu o nástroje, ktoré sú nejakými dodatočnými nástrojmi, sú to nástroje, ktoré umožňujú lepšiu koordináciu, pokiaľ ide o špecifické otázky, ktoré idú nad rámec tých bariér, ktoré sú definované v rámci základu legálnosti jednotlivých nástrojov, ktoré sú obsiahnuté v rozpočte. Napríklad ten trastový fond pre Sýriu, ktorý sa nazýva v arabštine nádejov, a to by nám malo umožniť vlastne takýmto spôsobom získať finančné prostriedky na to, aby sme reagovali, reagovali na tú migračnú krízu, aby sme v tejto oblasti urobili konkrétne kroky a tento trastový fond by vlastne umožnil reagovať podľa vývinu tejto situácie v tomto geopriestore a tak ako povedal pán Sarvama, nachádzame sa v búrke momentálne a tá búrka bude pravdepodobne trvať dosť dlho, takže je to aj určitý aspekt lepšej koordinácie s členskými štátmi, ktoré prispievajú a ktoré očakávame budú prispievať ešte viac v najbližších mesiacoch do týchto trastových fondov a mala by tu byť teda možnosť navýšiť tie finančné prostredky, ktoré máme k dispozícii a v prípade toho nástroju pre utečencov v Turecku predsa len toto nám umožnilo získať 2 miliardy, ktoré by mali byť k dispozícii v rámci rozpočtu a tu vlastne na úrovni toho rozhodovacieho procesu, na to by som sa vrátil k tej otázke ktorú ste položili vy, pán predseda, pokiaľ ide o nástroj pre Turecko. Takže videli sme, že tak ako vlastne sa ten proces, ktorý umožnil tento nástroj pre Turecko, ako sa tento proces postupne vyvíjal, tak sme mali dva mesiace, ktoré ubehli od oznámenia predstaviteľov vlád v decembri a potom vlastne toho súhlasu finálneho, ktorý sa udial na úrovni rady, ktorý potvrdil disponibilitu týchto dvoch miliárd, ktoré vlastne sú dodatočnými finančnými prostriedkami, ktoré boli pripojené k rozpočtu. Takže, vážený pán predseda, takisto ste spomenuli aj tú myšlienku, že by sme tu mali mať nejaký fond, ktorý bude reagovať na mimoriadne otázky na, na mimoriadne situácie. Áno, je pravda, že nemáme taký okruh, tak ako to povedala aj pani Kalvino, v rozpočte nemáme takýto okruh, ale kolektívne sa tu preukázalo vlastne, že Únia je schopná využívať prostriedky flexibility, ktoré máme v rozpočte k dispozícii. A k tomu by som ešte ja doplnil, že tu máme aj inovatívne prvky, to sú vlastne mechanizmy koordinácií, s ktorými sa počíta vo finančných úpravách. Máme tu takisto rezervu pre naliehavé situácie, kde hovoríme stále o tom, akým spôsobom si to finančné prostriedky môžu využívať Takisto sme hovorili o využívaní nástroja pre flexibilitu, ktorý bol v plnej miere využitý, to znamená v plnej miere, už viac sa to ani využiť nedá v rámci rozpočtu pre rok 2016. Takže tu sa snažíme využívať všetky tie marže a ten celý manevrovací priestor, ktorý máme k dispozícii. A pokiaľ ide o pána Oberža, ktorý povedal, že v Afrike máme tie veľké výzvy, že si jednoducho musíme všetci dobre uvedomiť. Ja si myslím, že to dobre uvedomujeme a myslím, že vytvorenie tohto trastového fondu pre Afriku má za cieľ, aby sme sa sústredili na niektoré z tých hlavných príčin, ktoré sú vlastne prapríčinami týchto migračných tokov, takže musíme pravdepodobne ešte viac a presnejšie sa pozrieť na tie príčiny, ktoré primeli toľko ľudí, aby hľadali lepšiu budúcnosť v iných krajinách. Takže využívanie finančných prostriedkov tohto fondu, ako aj fondu pre rozvoj, ako vieme, to je takisto možnosť, ako môžeme reagovať na túto otázku, ale nevyrieši sa týmto všetko. A pán Malagal sa spýtal otázku, že ako môžeme sa uistiť o tom, aby ten, aby ten fond pre Turecko aby tie peniaze z tohoto fondu išli skutočne do tých sektorov, ktoré, sú, ktoré tie peniaze a pomoc potrebujú najviac. To bola otázka. My sme urobili preskúmanie potrieb a generálne rejiteľstvo, ktoré to preskúmalo, Máme tu takisto pozorovateľov členských štátov, ako aj predstaviteľov Turecka, tak snažíme sa skutočne veľmi rýchlo zmapovať situáciu a pozrieť sa na tie kroky, ktoré sú najurgentnejšie, ktoré treba urobiť. Myslím si, že v tejto oblasti sme urobili veľký pokrok a očakávame, že tieto rozhodnutia budú prijaté čo možno najrychlejšie na to, aby sa tieto financie mohli vyplatiť aby skutočne sme postupovali čo možno najrychlejšie. Takže toto je takisto jeden z tých prvkov toho napätia, ktoré môže navodiť určitú frustráciu, ktorá sa tu prejavila. A to možno spomaluje potom aj ten rozhodovací proces ohľadne rozpočtu, ale chcel by som povedať, že pokiaľ ide o rozpočet pre rok 2016, vlastne pani Galder Galderthavel pripomenula, že vlastne to finálne rozhodnutie zmierovacieho procesu pre rozpočet tak na základe takýchto krokov sa nám podarilo navýšiť tie finančné prostriedky, pokiaľ ide o reakciu na situáciu v Turecku. Ako vieme, ide o dodatočné finančné prostriedky a bolo to zaintegrované do tých potrieb, ktoré boli spomenuté a je to teraz obsiahnuté už v rozpočte pre 2016 budeme musieť e, riešiť tú situáciu pravdepodobne aj pokiaľ ide rozpočet pre 2017, takže rozpočtové orgány sa budú musieť pozrieť na túto situáciu aj v tomto kontexte, aby sme preskúmali jednoducho možnosti presunutia dodatočných finančných prostriedkov, ktoré pravdepodobne budú potrebné. A pokiaľ ide o e, to, že nemáme dostatočnú kapacitu reagovať nie je dostatočná, ale v podstate kolektívne ju máme. A e, pán Depre hovoril o tých výzvach, e, ktoré teraz riešime a že vytvárame nejakú novú tendenciu v rozpočte. Myslím si, že súčasná situácia je neporovnateľná s čímkoľvek v minulosti. Je tu obrovská urgencia a preto naozaj nás to núti a tlačí hľadať všetky možné marže vnútri aj vonku rozpočtu, mimo rozpočtu, aby sme na to reagovali. A či členské štáty budú ochotné dávať do spoločného rozpočtu EÚ ďalšie peniaze, to uvidíme pri každoročnom postupe rozpočtovom a uvidíme to aj, mm, keď už bude urobená polčasová, polčasová revízia. Dnes e, predpoludním sa už hovorilo o potrebných úpravách vnútri viacročného finančného rámca, teda zmene oproti tomu, ako je nadefinovaný teraz. Na záver poviem, že si myslím, že sme u, už u, niečo urobili, dali sme k dispozícii e, nové finančné prostriedky. Je tu samozrejme určité napätie, ale komisia sa snaží robiť všetko preto, aby finančné prostriedky išli čo najrychlejšie tým smerom, kde sú najpotrebnejšie a v budúcnosti budeme musieť e, diskutovať dôkladnejšie v rámci prípravy každoročných e, rozpočtov na roky 2016-2017. Budeme sa musieť v spolupráci hľadať e, spoločné riešenia. Ďakujem. Teraz ešte doplním, že pani Georgieva dostane odo mňa protestný list, ktorý sa bude týkať okruhu 4. Na to sa už musí teraz pripraviť, pretože um, výboru pre rozpočet Európskeho parlamentu chýbajú, chýbajú informácie. Nedali ste nám informácie po zasadnutí s členskými štátmi 2. februára. Budeme protestovať proti následnému rozhodnutiu komisie. Teraz pristúpime k druhej časti a to e, tá vnútorná časť a vnútorné aspekty um, rozpočtu EÚ a to migračná kríza. Pán Preza dostane slovo a potom pán Matias Öl, ktorý je riaditeľom Digi Home pre migráciu a bezpečnosť, fondy pre migráciu a bezpečnosť. Čiže každý dostane 20-25 minút dohromady. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po anglicky, pretože prezentácia je po anglicky. I will try to Pokúsim sa e, e, e, stručne ukázať vám obrázky ohľadom rozpočtu a kolega Matias Öl podrobnejšie povie o stave implementácie. Najprv spomeniem eh, najdôležitejšie čísla, ktoré sa týka výdavkov v súvislosti s eh, migráciou, to je okruh 3. Počas dvoch rozpočtových rokov 2015 a 2016 prostriedky, ktoré sa poskytli rozpočtu, poprosím vás eh, o ďalšiu prísvitku. Videli sme, že reagovali sme na všetky tieto výzvy a 80% sme, a 80% sme zvýšili prostriedky potrebné na to, aby sme reagovali na výzvu v súvislosti s utečencami a migráciou. Je to viac ako 1,8 miliardy. To je to, čo sa doplnilo mm, v súvislosti s právnym rozpočtom a príslušným listom to bolo súčasťou agendy migrácie a cieľom tohto kroku bolo zosúľadiť e, e, konanie na úrovni členských štátov a úrovni únie s tým, aby sme čo najefektívnejšie reagovali v súlade s princípom solidarity a spoločnej zodpovednosti. E, počiatočné programovanie pre uh, fondy a e, hraničné agentúry sa zvyšilo z 2,3 miliardy e, určených na 3 roky a výsledkom toho bolo spolu viac ako 4,1 miliardy počas týchto rokov. Na čo to bolo určené? Z hľadiska veľkosti najväčšie navýšenie bolo určené pre kolektívne úsilie e, e, vo veci relokácie. E, tu sa rozpočtuje viac ako 1 miliarda na presídlenie utečencov z Grécka a Talianska. Navýšili sa e, e, dva dôležité e, fondy pre migráciu a utečencov a vnútornú bezpečnosť spolu o 310 miliónov s tým, aby sa pomohlo členským štátom, na ktorých migračná kríza doliahla najväčšmi. Štvornásobne sa zvýšili finančné obálky pre mm, mimoriadnú pomoc toto navýšenie spolu predstavovalo 254 miliónov, teda to je čiastka navýše. Výrazne sa posilnil Frontex. Kolega e, e, nám e, povie podrobnejšie, ako sa organizuje reakcia na úrovni Frontexu. Do, počas dvoch rokov navýšenie predstavuje 146 miliónov pre Trident e, Poseidon, tejto operácie v Stredomorí, pre e, operácie v súvislosti s návratom a pre poskytovanie pomoci pri zriadovaní hotspotov. Navyše 50 miliónov eur sa e, rozpočtuje na účely presídľovania v celej Európskej únii a Reagovali sme e, v zmysle posilnenia e, e, kapacity Frontexu a Europolu s tým, aby mohli zobrať, zamestnať viac ľudí pri realizácii svojich úloh. Ako to vyzerá z rozpočtového hľadiska v tomto roku? Všetky e, e, flexibilné prvky rozpočtu sa e, využili v roku 2006 a všetky nealokované rezervy a stropy v okruhu 3 sa plne využili. Nástroj flexibility sa tiež využil v maximálnej miery Museli sme e, mobilizovať takmer 1,6 miliardy z nástroje pre flexibilitu, aby sme mohli zvýšiť výdavky v okruhu 3. V roku 2016 v prípade, že vzniknú ďalšie požiadavky, e, v prvom rade sa pokúsime e, nejakým spôsobom prerozdeliť prostriedky medzi jednotlivými programami e, e, okruhu 3, e, ak sa nejaké prostriedky nevynaložili. Ak to nestačí, poslednou možnosťou viacročného finančného rámca bude využitie mimoriadnej marže z jednotlivých okruhov Ak dovolíte, pán predseda, e, odovzdal by som slovo Matiasovi Levy, e, e, je riaditeľom fondov pre migráciu a bezpečnosť. Poviem vám podrobnejšie o implementácii, o súčasnom stave v tomto smere. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pekne dobré ráno, vážené dámy, vážené pani. Ďakujem pekne za srdečné uvítanie ako e, mi to tlmočili, prvýkrát e, e, sa, som predstúpil pred vás výber, predtým som zodpovedal za zílovú politiku a vystúpol som najmä vo výbere Líbe. Chcel by som rozdeliť svoje vystúpenie na dve časti. Najprv, v akom stave je realizácia opatrení v roku 2016 a potom urobím všeobecnú prezentáciu eh, nášho programu a vízie do budúcnosti. V roku 2015 eh, prvé účinky opatrení už eh, začali byť vidieť. V súčasnosti funguje 7 hod potov, to je Lampedusa pod Salo a trápaní v Taliansku a na Grécku je to na ostrovoch Lesbos, Kios, Leros a Samos Jednoznačne e, musím vyhlesiť, že nie sú žiadne e, e, pochybnosti, že systém relokácie ešte nedosiahol potrebnú rýchlosť, ale členské štáty aspoň na papieri prislúbili 98 relokáciu 98 547 chosôb. Vyčlenili sa 640 miliónov eur, to je zhruba 500 na transferové náklady 500 eur na náklady. Realizácia mechanizmu presídlovania mm, je takmer mm, e, e, v prevádzke. Slovenské štáty mm, e, prislúbili presídli 222 tisíc, z toho 15 415 osôb sa má presídliť a Chcel by som e, spomenúť, e, že 22 tisíc, e, to je celkový počet ľudí, ktorých presídlíme, sa zdá byť malé, ale našim cieľom bolo to urobiť v prvom roke a zahrnúť všetky členské štáty, aby boli pripravené. To je z politického hľadiska dôležité. Ďalej E, mimoriadná pomoc, ktorú, poskyt, ktorú sme poskytli členským štátom, predstavuje 271 miliónov v rámci AMIF určené na zvýšenie e, e, schopnosti príjmať žiadateľov o azyl a spracovať ich žiadosti a je to 53,5 miliónov eur pre fond ISF. Od, roku septembre 2015 Frontex e, koordinoval 16 e, letov a vrátil viac ako 650 osôb do e, šiestich krajín pôvodu. Kolega z Frontexu je prítomný a hádam by mohol doplniť tieto informácie. Národné programy v rámci AMIFu zahrnie 764 miliónov eur na integráciu a legálnu migráciu a 605 miliónov na určených na financovanie návratu. E, e, siedma presvitka. E, vážení poslanci, nie sú pochybnosti, že musíme pokračovať v našom úsilí, aby sme naplnili naše politické zámery a milníky v kontexte utečeneckej krízy. A myslím si, že máme celkový rozumný pohľad na cieľe, keď existujú určité rozdiely v názoroch na ich realizáciu. Chcel by som pokazať na 5 cieľových ukazovateľov. Treba zabezpečiť efektívnu kontrolu na vonkajších e, e, hranicách, treba obnoviť slobodu pohybu v e, šengenskom priestore napriek súčasnému dianiu v opačnom smere Treba po tretie podporiť členské štáty, e, e, ktoré sú e, vstupnou branou a to musí znamenať spravodlivú distribúciu a vytvorenia a ďalší rozvoj spoločného azylového systému v Európe. Po štvrté, konzekventné vracanie neúspešných žiadateľov o azyl a po piaté e, riešenie problémov v Afrike a na Blízkom e, východe. Dovolte, aby som e, veľmi stručne spomenul jednotlivé zámery a ako sa ich darí naplňať. Poprvé, zabezpečenie vonkajších hraníc. Komisia schválila balíček pre hranice v decembri minulého roku a v súčasnosti prebiehajú rokovania. Zahrňa to návrh e, posilnenia úlohy Frontexu s tým, aby na hranici e, sme mali viac príslušníkov, či už ide o pozemné alebo námorné hranice. E, je to návrh pre výdenie Európskeho cestovného dokladu pre návrat a, a, a adaptáciu Schengenského kodexu. Podľa návrhu komisie to bude znamenať 1,2 e, miliardy eur e, navyše, aby sme od roku 2017 mohli do roku 2020 financovať novú úlohu Frontexu. Podľa návrhu e, v novej agentúre pre ochranu hraníc budeme mať v roku 2020 tisíc príslušníkov. V rámci toho istého prvého cieľa by som chcel spomenúť akčný plán spolupráce s Tureckom, Turecko a Únie pokračujú e, e, e, rokovať o 12 aktivitách, ktoré boli súhlasené v januári s tým, aby sme mohli efektívne realizovať spoločný akčný plán, najmä v oblasti návratovej politiky. Komisie v súčasnosti rokujú o dobrovoľnom mechanizme E, e, pri jeho začov. Chcel, e, predpokladalo sa, že sa o tom bude rokovať s tureckým premiérom. Dnes ale bohužiaľ v súvislosti s teroristickým útokom zrušil svoju účasť. Ak predpokladáme, že 85 tisíc odidencov sa preberie z Turecka, to bude potrebovať 800, vyše 800 miliónov eur ročne Druhý a tretí zámer obnovenie šengerského priestoru a stabilizácie e, e, v oblasti spravodlivého e, rozdelenia utečencov. Budem hovoriť o tom spoločne, pretože je to navzájom prepojené. Základom diskusí v tejto súvislosti počas nasledujúcich týždňov a mesiacov v stredovode pozornosti bude reforma dublinského systému. E, e, e, Dublin musí začať opätovne bez problémov fungovať a musíme spravným spôsobom zabezpečiť redistribúciu žiadateľov a zabraniť sekundárnym pohybom. Musíme zastabilizovať spoločný azylový systém. Dva príklady hodláme vypracovať ukazovatele ktoré nám umožňuje lepšie monitorovať minimálne normy, e, ktoré sa majú e, splňať e, v príjmacích strediskách v členských štátoch a chceme pripraviť návrh hodnotiaceho systému z hľadiska podmienok prijatie. To bude podobné ako v šengenskom hodnotiacom systéme. Komisia v súčasnosti sa venuje tomuto všetkému z finančného hľadiska táto reforma si bude vyžadovať dodatočné zdroje na pokrytie e, transferu a prevádzky e, primacích stredisk a potreby e, vybudovania dodatočnej infraštruktúry. Pochopíte, že teraz nemôžem zachádzať do detailov, pretože za súčasnej politickej situácie ešte nevieme či sa to rozhodne. Dúfajme, že na samete dnes a v marci sa o tom rozhodne. Štvrtý politický cieľ konzistentné e, návraty e, žiadateľov, e, neúspešných žiadateľov a nezákonných migrantov. Komisia teraz sa snaží vylepšiť spoluprácu s Pakistanom, Afganistanom, Bangladešom, Marokom a krajinami na juhu od Zahelu chceme E, vybudovať fungujúce e, redmisné dohody. E, totiž obyvateľe týchto štátov sú výrazne zastúpení medzi tými, ktorí prechádzajú do Grécka i Talianska. Spolu s Frontexom a ostatnými agentúrami chceme vytvoriť integrovaný systém riadenia návratov a hraničný balíček schválený v decembri obsahuje návrhy na posilnenie schopnosti Frontexu podporiť realizáciu e, e, politiky návratu. Bez ohľadu na už uvedené chcem povedať, že pokiaľ ide o návraty, ale aj e, v ostatných oblastiach, ktoré súvisia s migráciou a azylom, nemáme legislatívne problémy, sú to skôr problémy s implementáciou v Európe. 40 E, sa vrátilo z tých, ktorí nemali nárok. To znamená, že 60 neúspešných žiadateľov e, zostalo. Pokiaľ ide o riešenie e, základných problémov v Afrike a na Blízkom východe, nebudem tu zachádzať do detailov, pretože je to nad rámec spôsobnosti generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti. Avšak spomeniem, že v tej oblasti, za ktorú zodpoveda e, e, generálne rediteľstvo pre vnútro, e, realizujeme určité ochranné programy v Afrike, na, v rohu, v africkom rohu a na Blízkom východe. Záverom, pán predseda, v súvislosti, v ktorých prostriedky určené pre vnútro podporujú členské štáty, sa zmenili v súčasnosti a dnes sa koná Európska rada e, vzhľadom e, na e, veľmi premenlivé trendy nemôžeme nejako sa jednoznačne viedeliť a ako som povedal, dúfame, že koncom marca budeme vedieť, či vedúci politickí predstaviteľe sa rozhodli, akým smerom sa to bude vyvieť. Všetky agendy súvisia s migráciou sú predmetom e, e, rokovaní. Šťastí sa iba formulujú a môžu výrazne zmeniť e, súčasné predstavy o finančných potrebách. V závislosti od politických rozhodnutí môžu vzniknúť nové úlohy a síce to, že členské štáty, ktoré zatiaľ ešte nemuseli riešiť utečeneckú krízu a ktoré nemajú kapacitu na E, e, riešenie distribúcií sa ocitnú v nevýhodí, pretože súčasné programy e, uprednostňuje Taliansko, Grécko a, a Španielsko a, alokuje menej prostriedkov po Baltiu a ostatným členským štátom. Samozrejme, zatiaľ ešte nevieme, ako sa to bude politicky vyvieť, ale v každom prípade e, treba e, zohľadňovať e, všetky možnosti, keď uvažujeme o budúcich finančných potrebách. Preto je nevyhnutné zachovať schopnosť zabezpečiť minimálne, aspoň na minimálne úrovni tieto potreby v očakovaní jasného politického smernenia. Pán predseda, sme v mimoriadnej situácii a práve preto potrebujeme zabezpečiť flexibilitu e, pri implementácii e, prostriedkov určených na riešenie problému migrácie. A vidím na základe materiálov vášho výboru, že to je jeden z vašich cieľov. A po druhé, pravdepodobne budeme potrebovať značné dodatočné zdroje e, v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať realizácia politiku, politiky či už e, e, v súvislosti s návrhom rozpočtu alebo priebežným prehodnotením. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Nemáte ľahkú úlohu a uvidíme, či predstavitelia štátov budú v stave prijať také rozhodnutia e, predtým, než vlastne sa urobí referendum vo Veľkej Británii. A teraz dostane slovo pán Sakari Verensola, ktorý je riaditeľom správnej správy Frontexu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Poprvé, chcel by som sa takisto veľmi pekne poďakovať za túto príležitosť byť tu medzi vami vo vašom výbore. Ide tu pre mňa o prvýkrát, čo som tu, takže dúfam, že dostojím vašim očakávaniam. Takisto sprostredku vám správu pána Fabrisa Legeriho, ktorý bohužiaľ nebol schopný dnes prísť a ja som ho prišiel nahradiť. Budem sa snažiť vo svojej prezentácii sústrediť sa na tri časti. Najprv vo všeobecnosti sa pozrieme na súčasnú situáciu a úlohu, ktorú zohrá v tejto situácii Frontex. Potom ešte pár slov ohľadne poslednej nedávnej histórie Frontexu z minulého roku a potom pokiaľ ide o tie výzvy a výzvy, ktoré sa týkajú budúcnosti. Takže začneme s tým prvým prvkom, tá situácia vo všeobecnosti. Istotne ste počuli, a teda už sa to o tom aj hovorilo, že máme tu pred sebou oveľa väčší fenomén, ktorý sa začal v tých tretích krajinách. Ľudia museli tretie krajiny opustiť, aby našli strechu nad hlavou. V iných krajinách prechádzajú cez tranzitné krajiny, momentálne sú v rukách teda pašerákov ľudí, potom sa dostanú na vonkajšie hranice Schengenu a tu spočíva e, jadro činnosti Frontexu. A potom po prekročení hranicu zasa v rukách členských štátov, pokiaľ ide o relokáciu alebo žiadosti o azylu. A to už zasa mimo aktivít Frontexu. Takže tu je viacero takých e, častí, kde Frontex zohráva iba určitú dielčiu časť. My sme na tých vonkajších hranicách, kde sa snažíme pomôcť tým členským štátom, ktoré musia zdieľať tento výnimočný nátlak situácie. A vlastne v tomto kontexte Frontex je tým aktérom, ktorý sa snaží tie peniaze, o ktorých tu hovoríte, a jednoducho využiť tie peniaze a ktoré sú iba polovicou riešenia, ale na druhej strane máme otázku, že ako tie peniaze využiť najefektívnejšie na to, aby sme pomohli členským štátom, ktoré musia tú nátlakovú situáciu zvládať. Predovšetkým v tejto situácii, kde Frontex ako taký nemá výkonnú právomoc, to znamená naši zamestnanci nie, nie sú zodpovední, sú to práve členské štáty, policajné zložky a ostatní, ktorí robia vlastne tú prácu. A Frontex je tam iba na to, aby túto prácu zjednodušil, pomohol ostatným členským štátom a pomohol tým, ktorí sa nachádzajú v ťažkej situácii. To znamená v tejto chvíli, predovšetkým pokiaľ ide o Grécko a Taliansko. To znamená, Frontex koordinuje ostatné členské štáty, aby sme pomohli spoločne Taliansku a Grécku. A tam ide väčšina našich finančných prostriedkov. S týmito financiami financujeme tieto extra týchto extra úradníkov, ktorí prichádzajú z iných členských štátov, aby pomohli e, ostrov, ochrane ostrovov alebo vonkajších hraní, či už je o Taliansko alebo o Grécko, ale takisto financujeme aj dodatočné finančné no, lode alebo helikoptéry, lietadla, aby sme zabezpečili lepšiu kontrolu týchto oblastí a zabezpečili teda aj lepšiu ochranu hraníc. A v takejto situácii teda, kde počet migrantov, ktorí sa snažia nelegálne prekročiť hranice, vidíme, že tu došlo k explózii počtu týchto utečencov, tak Frontex osamotený nezvládne všetko. My sme úplne odkázaní na spoluprácu členských štátov, Čím viac peňazí dostane Frontex cez rozpočet Európskej únie, tým viac potrebujeme členské štáty, aby pomohli a prispeli na to, aby sme tieto peniaze mohli využiť čo možno najefektívnejšie. To znamená, peniaze ako také v rukách Frontexu nepomôžu veľa. Sú to členské štáty, ktoré prídu so svojimi zdrojmi. To je vlastne to, čo my sa snažíme dosiahnuť Takže to je taký všeobecný obraz. A minulý rok, rok 2015, tak ako sme vlastne aj počuli, náš rozpočet bol navýšený, navýšený o 30 miliónov eur, zo 140 na, pardon, zo 114 na 140 miliónov eur Takže v týchto veľkých číslach, kde sa vypohybujete, je to možno taká malá suma, ale pre nás je to veľké množstvo peňazí a takisto robíme rekrutovanie zhruba 80 nových zamestnancov a vidíme, že ten nábor nových zamestnancov, prepačte, zabudol som povedať, že hoci Máme teda dodatočných zamestnancov, ktorí sú naplánovaní prostredníctvom rozpočtu, ktorý bol schválený minulý rok predsa len a je tu to 5% znižovanie stavu, ktoré sa nevyhlo ani, ktorému sa nevyhol ani Frontex. To znamená, to základné množstvo zamestnancov ako také má byť znižené o 5% a k tomu prichádza tých dodatočných zamestnancov, pre ktorých robíme nábor. Takže Takto to treba vidieť. Takže takýmto spôsobom my takisto sme postihnutí tými úspornými opatreťami. Takže pokiaľ ide o tie náborové aktivity, tak vlastne už minulý rok sme si uvedomili, že Frontex nemá centrálnu dohodu s našim hostiteľským štátom Polskom. To znamená, že nás, náš štatút v tejto krajine nie je veľmi jasný máme nie je doriešený koeficient úpravy platov v Polsku, takže Polsko nie je súčasťou eurozóny, takže je tu fluktuácia tej, toho výmenného kurzu. Vidíme, že to takisto vplýva aj na platy, takže to všetko robí z Frontexu neatraktívneho zamestnávateľa pre skúsených expertov zo všetkých členských krajín. Toto je jednoducho veľká výzva pre nás a bolo to už tak aj minulý rok. Vlastne aj jazyk zohráva problémy, pretože máme tu rodiny, kde sú členovia rodiny, ktorí prídu do Polska a potom je problém integrovať týchto ľudí do Polska, takže väčšina našich zamestnancov majú dvojaké, dvojaké trvalé pobyty, dva trvalé pobyty, tak doma ako aj v Polsku. A teraz sa pozriem na budúcnosť. My sme plánovali náš rozpočet pre budúci rok na základe toho návrhu komisie pokiaľ ide o nové úpravy týkajúce sa Frontexu, takže vlastne tak, ako sme aj počuli, súčasť toho balíčka komisie je dať Frontexu nový mandát, nové úlohy a zároveň pre tie roky 2017 až 2020 ide nám o to, aby sa navýšil rozpočet, aby sa navýšil počet zamestnancov. To znamená, z tých existujúcich 400 by sme mali narásť až na do roku 2020 do počtu tisíc zamestnancov. A ako to vlastne bolo vysvetlené, istotne si uvedomujete, že aká výzva tento nábor, ako, aká výzva tento nábor je nie ani z logistického hľadiska, ale skôr nájsť 600 kvalifikovaných expertov, ktorí budú expertami v oblasti pobrežných aktivít, práva, otázky návratu utečencov, takže musíme nájsť riešenie pre tieto otázky a budeme teda musieť nájsť zamestnancov, predovšetkým v radoch zamestnancov pobrežných kontrol alebo pohraničných kontrol jednotlivých členských štátov, takže ich oberieme od týchto expertov. Takže vidíme, že tá budúcnosť bude pre nás dosť taká pálčivá. Ešte pár otázok alebo pár slov týkajúcich sa tých úloh, ktoré sú pred nami, tých nových víziev. Už v súčasnosti členským štátom poskytujeme analýzy rizík, ako aj odporúčania, pokiaľ ide o hrozby na hraniciach. Takisto robíme v súčasnosti aj koordináciu spoločných operačných aktivít, podporujeme členské štáty v tom, aby robili návraty utečencov do krajín pobytu a komisia na dôvažok tomuto chce, aby sme my mali aj tú funkciu ochrany pobrežia. Komisia navrhuje, aby sme navýšili počet navrat, navrátených utečencov, a to vo veľmi veľkom množstve, to znamená, mali by mať takéto koordinované operácie a chceme, aby sa teda zhruba 3000 rok, ľudí každý rok vracelo, ale v budúcnosti sa očakáva, že toto číslo 3000 sa má navýšiť zhruba 10 krát, takže to bude veľká výzva, pokiaľ ide o tie aktivity v obla- tejto oblasti. A potom sú tu ešte ďalšie úlohy, pokiaľ ide o otázku vyhodnocovania zraniteľnosti členských štátí, členských krajín, pokiaľ ide o vysporiadanie sa s touto otázkou. To je takisto zaujímavá aktivita, kde budeme musieť e, navýšiť zdroje, ako aj zvýšiť a posilniť kapacity. Takže ďakujem veľmi pekne, pán predseda, som pripravený reagovať na vaše otázky. Ďakujem pekne. Iba jedna otázka. Je už nejaká dohoda medzi centrálou Frontexu v Polsku a polskými orgánmi? Chairman, unfortunately, I, I have to report that no... Musím povedať, že zatiaľ ešte nemáme dohodu s Polskom ohľadne sídla. Still negotiating. Stále rokujeme. Budeme to musieť spomenúť pánovi Tuskovi. Áno, pani Toma, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Už nie je veľa čo dodať k tejto diskusii, uh, len chcem ešte povedať pánovi Ölovi, že Súhlasíme s tými vašimi dvoma hlavnými problémami, ktoré ste spomenuli, teda flexibilita. Nie je jednoduché presne e, odhadnúť, aké budú e, potreby e, v následujúcich rokoch. Nevieme to na euro presne odhadnúť. A potom ako bolo povedané, my musíme všetky tieto prostriedky adaptovať e, vzniknutej situácii, ale tu sme ešte ďaleko od e, ideálnej situácie. V roku 2016 e, prekročíme existujúcu maržu flexibility. V každom prípade my už sme ju viac menej vyčerpali, takže ako budú vyzerať ďalšie roky, ktoré potom prídu? Ďakujem, pán riaditeľ, e, veľmi pekne za to, že ste nám poskytli tieto vysvetlenia, ale musím takisto pripustiť, že som ešte viac znepokojená po tomto vypočutí ako predtým, najmä pokiaľ ide o, o tie problémy, ktoré ste spomínali um, ohľadom sídla, štatútu. Zdá sa, že tu chýbajú úplne dobrovoľníci. Je to apokalyptická situácia a my žijeme naozaj teraz vo veľmi urgentnej situácii. Cieľom misie je koordinovať e, úradníkov, um, ale je potrebné mať úradníkov alebo koordinátorov, ktorí to budú koordinovať, kto to bude robiť. A potom, pokiaľ ide o pobrežnú stráž, neviem, či som to správne pochopila, ale zdalo sa mi, že vy ste hovorili o 1,2 miliarde. To je uh, veľká suma a keď chceme, aby začala agentúra fungovať v lete 2016, ako to zrealizujeme dovtedy? Kde vezmeme tieto peniaze? Zatiaľ nevieme, odkiaľ vlastne tieto peniaze prídu, vlastne odkiaľ ich akoby ukradneme, um, aké prostriedky presunieme, vymyslíme zasa nejaký e, nový satelit európskeho rozpočtu, nejaký mimorozpočtový nástroj? E, takže toto je naozaj zatiaľ iba hmla. E, pani Toma, máme ešte 35 minút na diskusiu, len aby som vás ukľudnil. A vy ste chceli asi aj položiť otázku, kde je tých tisíc osôb a kto a koľko ich bude vo Varšave, kde budú ostatní. Pán riaditeľ, chcete odpovedať, pani Toma? potom ešte sa budete môcť samozrejme vyjadriť. Tí, ktorí chcú slovo, pán Omarže, ale najskôr pani, uh, odpovedzte pani Toma. Pán predseda, my sme sa trošku dohodli, kto bude odpovedať. Takže, aby som odpovedal pani Toma, aké to bude mať rozpočty na rozpočet, keď vytvoríme tú agentúru pre pobrežnú a hraničnú stráž, čiže je to suma do roku 2020, sú to kumulované sumy, ktoré sú tam. Máme finančné programovanie e, v okruhu 3, to sa navýši do roku 2020 a Musíme samozrejme vedieť, čo robiť s tými ostatnými prvkami, ako riešiť migračný tlak, ehm, čiže azyl, integrácia, fond pre vnútornú bezpečnosť a výdavky súvisiace s agentúrami, ktorých sa to týka priamo. Takže sú tu dva rozpočtové momenty, tak povediac. Poprvé, budeme musieť urobiť presnejší odhad na budúci rok, teda na rok 2017 pre všetky tieto veci a potom druhý moment, to, čo nám ostáva vo finančnom rámci do roku 2020, tam musíme extrapolovať e, potreby do roku 2020 a v tej predbežnej revízii, ak to bude potrebné, upravíme Ehm, disponibilné finančné prostriedky potrebám. Ehm, v tejto fáze ešte nie sme schopní poskytnúť presné čísla, ale najneskôr ehm, v návrhu rozpočtu na rok 2017 budete vidieť čísla na rok 2017, no a potom samozrejme pri tej revízii ten zvyšok a ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne. Na jednej strane vás znepokojuje tá neistota, a ja som sa tak vyjadril. Uvidím jeden e, e, príklad na ilustráciu, prečo e, to tak vzniklo. Súvisí to s reformou Dublinského nariadenia. V súčasnosti sledujem, ako, sledujeme, ako budú vyzerať nasledujúce diskusie. Máme tu tri cieľe v súvislosti s reformou Prvý e, zámer, prvý cieľ je zachovať súčasný stav v celku bez zmeny, čiže to je kritérium e, miesta prvého vstupu. To znamená, že Grécko za predpokladu, e, že situácia bude pokračovať s prílevom, bude v neudržateľnej situácii. Druhá možnosť zachovať kritérium podľa Dublinského naradenia, teda štát vstupu, prvého vstupu, ale uznávame pri tom, že e, e, potrebujeme krízový relokačný systém za súčasného stavu, pretože Grécko si neporadí so súčasným prílevom. To znamená, že máme teraz e, systém, program presídlovania pre presun 360 tisíc e, ľudí, teda to by malo v dohľadnom období stačiť. A tretia možnosť, e, že môžeme diskutovať o dočasnom alebo trvalom riešení v zmysle distribúcie. A to by z finančného hľadiska znamenalo niečo úplne iného. Abstraktne som povedal, že musíme počkať ešte niekoľko týždňov, a zistiť, ako bude vyzerať e, konečný návrh komisie a to bude mať určité dôsledky z hľadiska e, rozpočtových výpočtov. Považoval som za potrebné uviesť takýto príklad, ale môžeme uviesť aj ďalšie. Ďakujem. Bien. Dobre, v poriadku. Pokiaľ ide o prerozdelenie tých tisíc úradníkov, um, Koľko personálu bude vo Varšave, koľko ich bude na hraniciach? You, Ďakujem, pán predseda, za otázku. Podľa plánu, samozrejme, treba pochopiť, že je to stále na úrovni návrhu komisie, uvidíme, ako to dopadne. Ale podľa plánu, gro týchto úradníkov bude pôsobiť v ústredí. Avšak sústavne e, počas realizácie operácie v Taliansku, Grécku aj inde máme e, našich pracovníkov, ktorí tam e, rotujú a sa zapodievajú koordináciou a ich bude viac. Takže odhadom by som povedal, že z celkového počtu 600 nových zamestnancov spolu bude tisíc, asi 100 až 200 E, pracovníkov e, budú sa striedať a budú pôsobiť v teréne na hraniciach a budú e, koordinovať jednotlivé úlohy a poskytovať podporu hraničným štátom. Ale zatiaľ je to predbežný odhad, pretože je to ešte stále na úrovni plánovania a uvidíme, ako dopadnú nové úlohy a nové nariadenia. Ďakujem. Merci, monsieur Omarji. Ďakujem, pán Omaršen. Pán predseda, chcem sa vám poďakovať a vítam prácu komisie. Ďakujeme za prezentáciu komisie. Podľa mňa je tu 5 cieľov, ktoré poukazujú aj na to, že európsky politici zlyhali a že zlyháva rozhodovací proces. Vy, zdá sa, vkladáte veľkú nádej do Európskej rady, ktorá začína dnes večer večerou. Ale ak um, sa mám riadiť e, tým, čo oznámili tlačové agentúry, bude to iba večera, čiže žiadna, žiadna veľká vec sa nestane a budeme musieť čakať až do, marsa, do marca na ďalšie veľké rozhodnutia, ale kríza je tu a teraz. A teraz naozaj je potrebné konečne prijať rozhodnutia. No a k tým piatim bodom. E, áno, chápem, čo hovoríte. Potrebné je pomôcť Taliansku a Grécku, ale pokiaľ ide o kontroly na vonkajších hraniciach, aby sme boli objektívni, musíme takisto zdôrazniť, že tu chýba e, finančná pomoc Grécko doteraz nedostalo dostatok finančnej rozpočtovej pomoci a takisto tu veľmi chýba solidarita voči týmto dvom štátom, e, pretože doteraz to bolo naozaj absurdné e, a e, to čo, to, čo sa hovorí o prípadnom vystúpení zo Schengenu, no to je naozaj absurdita, ďalšia absurdita. A ešte k téme Schengen. Uh, v minulom storočí sloboda spočívala v tom, že sme odstraňovali múry a teraz e, opäť e, budujeme múry a spochybňujeme Schengen a vidíme v tom pokrok a bezpečnosť, e, zvýšenie bezpečnosti a to je naozaj veľmi zaujímavý paradox. No a pokiaľ ide o ďalší cieľ, mm, je to cieľ, ktorý podporujeme, ale ten môže iba viesť k závažnému spochybňovaniu európskych politík, ak chceme e, meniť podmienky poskytovania rozvojovej pomoci Blízkému východu a Afrike. Ďakujem. Ďakujem. Už sa nikto nehlási o slovo. A v takom prípade využijem ešte tento čas na to, aby som osobne e, položil otázku alebo pred, predniesol nejaké pripomienky. Uh, Um, ešte raz musím zdôrazniť, že to, čo zrealizovala Európska komisia Frontex, to je naozaj významná práca a chválihodná, ale podľa tých štatistík, ktoré spomínate, mám dojem, že je tu nerovnováha medzi ambíciami, ktoré vyjadrujete tými cieľmi a e, realitou. 3 až 5 tisíc migrantov prichádza každý deň a od septembra sme vrátili 650 osôb. Um, to umožňuje šéfom štátov a vlád um, robiť verejné oznámenia, to je dobré, ale nerieši to žiaden problém. A relokácia to je absolútne zlyhanie. Každý členský štát si svojím vlastným spôsobom vykladá azylové právo. V niektorých štátoch môžeme e, pracovať okamžite, niektorých e, vôbec. Mm, podmienky príjmania sú odlišné v každom štáte a migranti si vyberajú. Ešte si spomínam na jednu operáciu veľmi medializovanú luxemburského predsedníctva do Luxemburgu. Malo ísť lietadlo plné lietadlo sírčanov, ale sírčania nechceli ísť do Luxemburgu. Do Luxemburska. Boli prídobné médiá, predseda Európskeho parlamentu, zastupcovia orgánov. Naozaj veľmi mediatizovaná situácia, ale vidíme, že jednoducho um, tí ľudia tam nechceli ísť do tej krajiny. A pokiaľ ide o právomoci Frontexu, je zvláštne, že máme tisíc e, úradníkov a väčšina z nich bude pracovať v sídle a tak málo ich bude na hraniciach. Čiže je to skôr taká centralizovaná administratíva, ktorú chcete vytvoriť. Je, problém, e, je to problém Frontexu, že nevie získať dostatok spolupracovníkov, alebo je e, problém, že sídlo bude vo Varšave a Varšava ešte stále nepodpísala dohodu o sídle. Ešte nevieme, či vlastne Varšave, Varšava E, príjme e, tento úrad a ako to bude napríklad so školskou dochádzkou e, pracovníkov, ktorí budú relokalizovaní do Varšavy, budú chcieť byť expatriovaní vôbec do Varšavy, ako to bude. A ako je to s hodnotením všetkých týchto hypotéz, aby sme mohli merať, aké to bude mať účinky na budúce rozpočty. Zdá sa mi, že dom horí, ale budeme ešte čakať, e, kým to začneme riešiť. Rozhodlo sa, že sa počet e, personálu zniží o 5%, ale vy teraz musíte robiť nábor nových pracovníkov. To je surrealistická situácia. Viem, že je tu právny základ, ale... Mm, vlády cez právny základ sa môžu dostať naozaj k veľmi technokratickým a byrokratickým pozíciám. Ja naozaj s vami súcitím, musím povedať, nie je to ľahké robiť efektívnu prácu v takomto zúženom a formalizovanom rámci. Poprosím vás, aby ste odpovedali na naše otázky. Nikto sa už um, nehlási. Hlasovať sa bude o 12. A 11.45 e, príde oznámenie. Ja by som to teraz uzavrel, túto rozprávu, ale um, samozrejme, ak má ešte niekto nejaké požiadavky, pán Preza, nech sa páči. Ďakujem aby sme sa vyhli nedorozumeniam v návrhu komisie o vytvorení novej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž je tam aj finančný výkaz, ktorý je prílohou tohto návrhu. To je súčasť legislatívneho postupu, to je predložené aj parlamentu a sú tam presné odhady nákladov, aj prerozdelenie nákladov, to nájdete vo finančnom výkaze a to pokrýva obdobie do roku 2020. My sme to nedali do prezentácie, ale nie je to vôbec problém. My tento finančný výkaz vám zašleme, aby ste nemali dojem, že vám skrývame nejaké informácie. Táto informácia je dostupná. E, pokiaľ ide o e, tý, to 5-percentné zníženie počtu personálu a agentúru Frontex, v medziinstitucionálnej dohode je e, predpoklad, že sa o 5 zniží počet personálu a postov v inštitúciách a v agentúrach EÚ. A mm, to je samozrejme rozpočtové opatrenie, úsporné opatrenie. Na to máme medziinštitucionálnu skupinu a rozhodnutie o alokácii postov sa prijíma na návrh komisie v každoročnom rozhodnutí v rozpočtových orgánoch a v prípade Frontexu hovoríme o zvýšení počtu postov. Ehm, to je vlastne čistý výsledok tých výpočtov a je to teda ehm, dosť zásadné zvýšenie, to si musíte pozrieť. Matias, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Takže budem reagovať e, na otázky v tom e, poradí, ako som ich vypočul. Najprv pán Maží. Spomenuli ste nedostatok e, finančných rozpočtových prostriedkov a nedostatku solidarity. Myslím si, že je to dobre odzrkadliť aj v zápisnici. Dovolte by som vám pripomenul. Finančná podpora Grécka, Grécku zo strany Európskej únie. Celkové alokácie e, pre eh, eh, eh, fond vnútornej bezpečnosti a migrácie 509 miliónov roky 2014 až 2020. Tieto prostriedky sú určené na to, aby Grécko posilnila svoju kapacitu v oblasti príjmu, spracovania žiadosti o azyl, integrácie, návratu, kontroly hraníc, boja proti E, obchodníkom e, s ľuďmi a na nebezpečnosti. Prvá e, platba 33 miliónov sa uskutočnila už v septembri minulého roku a dodatočné platby budú k dispozícii čoskoro vo výške 36 miliónov. To je predbežné financovanie tohto roku. Okrem toho komisia zabezpečila značnú mimoriadnú podporu vo výške 545 miliónov e, podľa AMF a SIF. E, bolo to určené Grécku a bolo buď priamo poskytnuté gréckým úradom alebo medzinárodným organizáciám, aby mohli konať e, v tejto krajine alebo v týchto krajinách počas minulého roku. Ako príklad, Grécko prednedávnom dostalo a máme dohodu o delegovanej rozpovednosti s vysokým komisárom pre utečencov 800 miliónov eur na recepčné strediska. Zhruba 17 miliónov sa zaplatilo v rámci predbežného financovania a ak e, e, všetko zhrnieme mm, v rámci greckých programov a mimoriadnej pomoci, ktorú Grécko doteraz dostala. Grécko sa stáva prvým príjemcom našich zdrojov e, vo výške 5 miliónov eur. Dovolte by som tiež e, sa zmenil o tom, že pokiaľ ide o zriadovania hotspotov, e, EASO a Frontex pôsobia priamo v teréne v Grécku. Generálne riaditeľstvo pre vnútro má štyroch e, kolegov v Grécku, štyroch v Ríme a tam sa zapodívajú relokáciou. A sme pripravený prejaviť e, ešte viac solidarity voči Grécku, ktoré sa ocitlo e, v ťaživej situácii, ale teraz je e, na Grécku, aby začalo využívať tieto zdroje pri realizácii svojich vnútroštátnych programov. Okrem toho komisia dala k dispozícii štrukturálne fondy na obnovu objektov pre príjmace strediska v Grécku a ďalšie sociálne fondy, takže prostriedky sú k dispozícii. Toľko stručný prehľad, aby som priblížil prejavy e, solidarity voči Grécku. Vážený pán predseda, predseda, pýtali ste sa na mechanizmy a programy relokácie. E, povedal som, že z hľadiska implementácií nie je to uspokojivé. Tak to vníma aj komisia ale ešte jedna poznámka, nesmieme na to zabudnúť. E, e, tento relokačný program e, má trvanie dvoch rokov. Komisia pôvodne rátala s krátším obdobím, ale potom viaceré členské štáty dôvodne argumentovali, že najprv musia vytvoriť kapacitu. A aj keď niektoré štáty sú ochotné prijať, e, prijať nemajú ešte na to kapacity strediska a potom sa dosiahol kompromis. Celý program bude trvať dva roky. Je pravda, že členské štáty e, môžu argumentovať, doteraz sme neprijímali v rámci relokácie, ale urobíme to tak do budúcnosti. A ďalšia vec, poviem to otvorenie. tento program by mal byť povinný ale častokrát e, e, e, vo mnohých prípadoch sa, je to snaha dohodu s utečencami. A po tretie, navrhli sme tento relokačný program, aby sme vytvorili v niektorých členských štátoch diaspory. A to znamená, že niektoré utečenci váhajú s tým, aby išli do krajín, e, ktoré nepoznajú. Nechcú byť prvým e, obyvateľom z Eritrie v e, Estonsku, ale skôr by sa pripojili k 5 tisícom spoločanov v Nemecku. Ale dúfame, že potom sa to začne nabaľovať a tento program sa zdynamizuje. Ale v súčasnosti táto situácia nie je uspokojivá. Ten tento program presídlovania e, podľa nášho názoru e, funguje celkom dobre. Spomenuli ste prístup e, k pracovnému trhu a každý členský štát musí poskytnúť prístup k trhu práce po uplynutí 9 mesiacov. To, takto vyzerá po právnej stránke. A samozrejme, že členské štáty tak urobia, ak si to budú prijať. A posledná poznámka. Spomenuli ste, že migranti v súčasnosti si vyberajú, kam pôjdu a kam nie. Toto hodnotenie je e, správne. V súčasnosti totiž nemáme dobre fungujúci systém. Dublin v súčasnosti nefunguje a práve preto musíme čo, čím skôr dosiahnuť kompromis ohľadom nového dublinského systému, a čo je dôležité, musíme dôsledne uplatňovať pravidla, v opačnom prípade to nebude fungovať. Ďakujem pekne a teraz by som e, a dozval slovo e, e, kolegovi z Frontexu. Ďakujem, pán predseda. Stručne poviem niekoľko slov ohľadom návratu E, problémov, ktoré s tým súvisia. E, poviem niekoľko slov našich zamestnancov e, ústredí a práci v teréne. Takže z prevádzkového hľadiska problémy v súvislosti s návratom nezakonných migrantov alebo tých, ktorí nezakonne zotrvajú v krajine. Tu vidíme tri veľké problémy Poprvé, máme veľa ľudí na hranici, ktorých ešte treba e, stotožniť, e, e, legitimovať. Niekedy prichádza 2000 ľudí denne, niekedy aj ešte viac, bez akýchkoľvek papierov, identifikačných podkladov. Väčšina z nich tvrdí, že prichádza za Syrie. Máme tam našich Eh, príslušníkov a predstaviteľov členských štátov, ktorí eh, ovládajú eh, jazyk, sú našimi kultúrnymi poradcami. Rozprávajú sa s prichádzajúcimi ľuďmi a keď hovorí ich rečou, môžu zistiť, či naozaj pochádzajú z, z východnej alebo južnej Sýrie, alebo azda z Palestíny, alebo z Pakistanu. Toto je tá prvá výzva, ako identifikovať jednotlivých e, pristahovalcov. Ak sa to nám podarí spolu s greckými úradmi, potom ich registrujeme. Druhý problém po registrácii e, e, nastupuje dva rôzne procesy. Buď návrat pre tých, ktorí nemajú oprávnenie, a nie splňajú nárok na medzinárodnú ochranu a e, ďalšia skupina podstupuje e, azylový postup e, v prípade, že sú dôkazy toho, že potrebujú medzinárodnú ochranu a tento proces si vyžaduje čas. A to už je mimo pôsobnosti Frontexu, to robia členské štáty, spracovajú tieto žiadosti a potom je tu určité časové obdobie, e, počas ktorého takéto osoby musí byť e, niekde rozmiestnené, dostať bývanie, e, lekárskú starostlivosť, jedlo, strechu nad hlavou. A to je ďalší problém. Chýbajú nám kapacity na greckých ostrovoch. Takže to je ten druhý problém. Po uplynutí dvoch týždňov Nevieme, kde je pán e, X alebo pani Y. Sú preč. Takže e, identifikácia, e, schopnosť ubytovať. A tretí problém, ak napokon máme človeka, ktorého musíme vrátiť, potrebujeme krajinu, ktorá bude ochotná ho prijať. A to je naozaj problém, kam vrácať týchto ľudí ak krajina pôvodu nie je ochotná eh, ho prijať späť. Alebo ak eh, krajina pôvodu nie je ochotná vystaviť cestovný doklad. Totiž eh, návratelec musí mať nejaké podklady a komisie navrhuje vytvoriť nový druh cestovného dokladu pre návratilcov ale e, s tým musí súhlasiť aj tretia krajina. Musí akceptovať na účely návratu e, e, takýto európsky cestovný doklad. Takže v súvislosti s návratom existujú viaceré problémy. Ľahko sa povie, že treba vrátiť, vrácať ročne viac ako 600 neúspešných uchádzačov, ale v praxi to nie je také jednoduché a teraz, ak dovolíte, druhá otázka. Prepačte, že tak e, e, rozsiahlo o tom hovorí. Možno, že som sa neviedril dostatočne jasne. Pracovníci e, Frontexu e, nekonajú na hranici, ale e, e, tam pôsobia členské štáty. Naši m, príslušníci sú tam ako hostia. E, Okrem toho musíme mať aj určitý počet e, príslušníkov e, hraničnej straže e, členských štátov, ktorí majú príslušnú prípravu a sú ochotní pracovať v našich strediskách. Takých príslušníkov je na hranici asi 3000. pôsobe vo svojich členských štátoch a počas určitého krátkeho obdobia môžu aktívne sa zúčastniť aj našich operácie. Takže máme zhruba niekoľko tisíc e, e, príslušníkov hraničnej stráže. E, oni pôsobia v teréne, ale naši pracovníci v teréne iba koordinujú ich činnosť. Tak funguje Frontex. Čiže máme databázu príslušníkov hraničnej stráže, ktorí sú schopní vykonovať takúto činnosť a v prípade potreby ich povoláme a rozmiestneme na ostrovoch v Grécku. Práve preto naši vlastní e, e, pracovníci nie sú prítomní v teréne v tak veľkých počtoch. Pokiaľ ide o dohodu, e, už tu potrebujeme mať partnerov na oboch stranách. My sme položili e, e, poľskej vláde e, tri hlavné otázky v súvislosti s podporou ústredia, bývania, rozmiestnenia. Viete, že Frontex platí ročne asi 4 miliónov eur na prenajom priestorov vo Varšave. Po druhé, chceli by sme mať nejakú záruku, že deti našich zamestnancov budú mať e, možnosť e, e, v nejakých e, viac jazyčných európskych školách, školách a ohľadom nášho postavenia v Poľsku, ako budeme vedení. Takže to sú tri otázky, ktoré už viac rokov sa neriešia. Nedosiahli sme tam nejaký väčší pokrok. No, c'est le fonctionnement de l'Union Čo je skutočne pre, prekvapivé, ako vlastne to funguje. Kto tu je ten, kto to celé pilotuje? Dávame prostriedky Polsku každý rok. Polsko má záväzky, ktoré zasa neplní. Tak sme skutočne prekvapení, zarazení. Ako toto mám vysvetliť mojim občanom? Budú sa ma pýtať, o čo vlastne robíme. To je jednoducho šokujúce. Dobre, takže nebudem sa znervozňovať. Dvaja sa hlásili o slovo veľmi stručne, pretože sa už blížime k 3 čtvrte na 12. Pán Rubik, nech sa páči. Ďakujem pekne. Čo by mňa zaujímalo je, ako tá vyzerá tá spolupráca medzi NATO a Frontexom, aká je to koordinácia, aké finančné dopady to má aj na európsky rozpočet. A pani Gresle? Prepačte, ale niekedy to trvá dlhšie. Dobre som to pochopila, že Grécko tých migračných fondov dostane 660 miliónov eur. Možno by bolo dobré dozvedieť sa, že čo vlastne vás robí takými optimistickým. Chcem sa poďakovať samozrejme za vašu prácu, ale doposiaľ máme aj cez účtovný dvor a druhá správa z účtovného dvoru ešte len príde, že vlastne to nefunguje v Grécku. Čo vám teraz robí nádej, že to celé bude fungovať a že tie peniaze jednoducho sa dostanú tam, kam sa majú? A ešte veľmi skromná otázka, pokiaľ ide o Takže kto čo kontroluje, to by ma takisto zaujímalo, ako sa robí tá kontrola. Ďakujem. Takže otázky boli veľmi stručné a očakávajú takisto stručné odpovede. Takže nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o spoluprácu medzi Frontexom a NATO, veľmi stručne neexistuje zatiaľ v súčasnosti sa snažíme e, zaistiť takúto spoluprácu. A ak budeme e, vedieť o tom viac, potom to aj rozpovieme. Uh, Ďakujem veľmi pekne k otázke e, pani Gressler. 655 miliónov eur to je alokácia eh, podľa národných programov a mimoriadnej pomoci. Títo prostriedky sa vyplatili. Vo svojom vystúpení som povedal, že eh, už eh, fungujú hotspoty v Grécku a priamo na mieste podporujeme Grécko pri realizácii dosiahnutých uzavretých dohôd. Komisia zobrala to na seba E, celkovú koordinačnú úlohu, mohol by som sa dvolať na jednu zaujímavú e, vec. Ak zohľadníme prítok, e, prílev do Grécka minulý rok asi 850 tisíc ľudí. Mnohí z nich potom sa stratili. A ak to porovnáme s obyvateľ, počtom obyvateľov Nemecka, treba to vynásobiť šiestimi a to by znamenalo 6 miliónov e, e, utečencov, ktorí by prípadne prišli do Grécka. To je rozsah problémov, e, ktorým čelí Grécko. A preto je dôležité poskytnúť finančné prostriedky, pomôcť Grécku. Čo sa týka kontroly týchto prostriedkov, je to bežný postup. E, e, kontroluje to aj dvor auditov, auditorov a máme v komisii aj novú štruktúru, ktorá um, začína fungovať. Ďakujem. Merci. Ďakujeme pekne, takže pani Toma môže urobiť záver. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, takže budem veľmi skromná pri týchto prvých záveroch. Myslím si, že môžem byť vašou hovorkyňou, hovorkyňou tohto výboru, keď poviem, že pokiaľ ide o okruh 4, Európsky parlament nie je spokojný, pokiaľ ide o vysvetlenia, ktoré obdržal pokiaľ ide o externalizáciu krokov v oblasti zahraničnej situácii, hoci pani Kalviňa skutočne nám predniesla viacero informácií. Myslím si, že jednoducho sme nahnevaní. Členovia tohto výboru sú nahnevaní, pretože tie argumenty, ktoré tu boli na to, aby sa obhájili externé nástroje v rámci rozpočtu, či už ide o koordináciu, flexibilitu, to mohlo byť jednoducho zaintegrované do rozpočtu. Vlastne sme o tom hovorili aj v kontexte revízie. Tieto nástroje externalizované vlastne už nedost, neobstoja, pokiaľ ide o tie výzvy, ktoré sú tu. Takže nevidíme tu pridanú hodnotu, žiadnu reálnu pridanú hodnotu a bohužiaľ musíme povedať, že tie peniaze sa bohužiaľ nedostávajú tam, kam by sa mali dostať, tak ako to povedal pán predseda aj ostatní členovia ktorí vlastne navštívili Turecko. A navyše, tieto isté peniaze, respektíve ten istý obnos peňazí sa dáva aj do týchto fondov externalizovaných, ako keby to bolo bývalo v rozpočte, dokonca možno ešte viac pretože ako tu vlastne bolo povedané, tie náklady na manažment týchto fondov vlastne sú vyššie, ako keby to bolo zostalo v rámci rozpočtu. Takže v každom prípade máme výbor KOBU, ktorý jedno, ktorého členovia sú jednoducho veľmi nespokojní s tými vysvetleniami, ktoré tu odzneli, pretože tu dochádza aj k demokratickému deficitu, pokiaľ ide o čitateľnosť, transparentnosti a pokiaľ ide o kontrolu zo strany parlamentu. A pokiaľ ide o okruh 3, tak tam treba povedať, že tá naša nahnevanosť, aspoň môžem povedať sama za seba, aj potom, čo som si vypočula členov výboru, jednoducho sme veľmi negatívne prekvapení. To, že tu neboli zatiaľ ešte všetky odhady, pokiaľ ide o rok 2017, predsa len sme, tak ako to začína, vidíme, že to je veľmi znepokojujúce, ale to nie je ešte všetko. Myslím si, že máme teda dojem, že tie nástroje, s ktorými sa počítalo, aspoň boli oznámené, ešte stále nefungujú. Pokiaľ ide o tých 5 misií, ktoré ste nám predstavili a tieto misie, ktoré vlastne komisia naznačila, jednoducho nemajú adekvátne finančné prostriedky na to, aby sa vôbec realizovali. Neviem, či tie peniaze sú adekvátne alebo nie, ale teda aspoň oznámenia rady sa zdajú byť jednoducho veľmi rozdielne od tých finančných prostriedkov, ktoré sú v reálnosti pridelované. Keď hovoríme, že tu bude takáto jednotka ochrany hraníc, tak si neuvedomujeme, že tu bude, že tu bude, že tu bude potreba rozmiestniť toľkých členov takéto jednotky na hraniciach, takže pokiaľ ide o Grécko, myslím si, že tá diskusia, ktorá je tu, tá diskusia nie je veľmi dobrá, nedieje sa v dobrom duchu a ten spôsob, akým sa to celé prezentuje, e, ma znervozňuje. Ak si uvedomíme, že Schengen ešte stále existuje, a že tu budeme potrebovať hranice v budúcnosti, tak jednoducho nemôžeme podľa môjho názoru povedať e, iba tak jednoducho, že tie peniaze pôjdu aj naďalej do Grécka. Veď predsa sa snažíme robiť spoločné hranice. Takto k tomu musíme pristupovať. Grécko predsa nie je zodpovedné za to, že je prvou vstupnou bránou do smerom k Blízkému východu. A bohužiaľ je tu teda vojna v Sýrii a ani Taliansko nie je zodpovedné predsa za to, že je to poloostrov, ktorý umožňuje takýto ľahký prístup ľudí z Afriky. Takže Musíme jednoducho prispať k týmto otázkam podľa môjho názoru inak, pokiaľ ide o ochranu hraníc európskych. Bohužiaľ tie nástroje, ktoré máme, nie sú ešte európskymi nástrojmi. počíme veľmi dobre z úst predstaviteľa Frontexu, že tu ide o nástroj, ktorý sa snaží koordinovať existujúce a nie nič viac. To znamená, ten problém, pokiaľ ide o tie vyjadrenia a tie finančné prostriedky, ktoré sa reálne vlastne dávajú do týchto, do týchto systémov. Myslím si, že tu je veľká priepasť, ktorú budeme musieť takým či onakým spôsobom preklenúť. Ďakujem veľmi pekne, pani Toma. Ďakujem veľmi pekne našim hosťom, pánovi Prezovi, pánovi Orovi, pánovi Solamu, pani Kalvinio, ktorá nás musela opustiť. Ste si uvedomili, že sme jednoducho takýmto spôsobom vyjadrili náš malý protest, pretože pani Georgieva, pani komisárka nás musí informovať včasnejšie a detailnejšie, pokiaľ ide o takéto dôležité záležitosti. Takto sa teda vyjadril výbor pre rozpočet, pretože sa momentálne nachádzame na konci obdobia. Vidíme, že ten viacročný finančný rámec jednoducho nebude stačiť a nechceme, aby to celé nakoniec bolo vnímané ako niečo, čo môže sa javiť aj nekonzistentné. Budeme mať v júni konferenciu, ktorá sa týka vzťahov. Budeme hovoriť o vlastných zdrojoch, ale máme ešte pred sebou referendum o Veľkej Británii, takže tá, to stretnutie, ktoré sme organizovali v júni, ešte musí byť preložené. Takže uvidíme, ako to bude fungovať vlastne po tomto referende ak by bolo možné to referendum trochu e, posunúť dopredu, tak by to pomohlo aj pri rozhodovaní pre našich predstaviteľov štátov. Takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli. My si uvedomíme, že vaša úloha je na, e, ťažká. Ale robíte, čo sa dá. Ale takisto aj my máme právo vyjadriť svoj protest. A toto svoje právo využívame. Takže Teraz tu budeme mať správu pani Belkrapel, ktorá pripravila správu stanoviska ohľadne kontroly registra a pokiaľ ide o skupinu expertov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz hovoríme o e, stanovisku výboru pre rozpočtovú kontrolu. Chcem pripomenúť, že komisa má viac ako 800 expertných skupín, ktoré jej radia pri príprave zákonov. Nie prvýkrát rozprávame o týchto expertných skupinách. Zaznela jasná kritika tieto trestné, pardon, expertné skupiny sú netransparentné a ich zloženie nie je vyvážené. A preto výbor pre kontrolu rozpočtu už v roku 2011 a opäť v roku 2014 e, rozhodol vyslať veľmi jasný signál komisii, čo si myslíme a výbor pre rozpočet zadal takisto štúdiu, ktorá tiež potvrdila, že je to netransparentné tie skupiny a že majú nevyvážené zloženie a e, my chceme reformu, ale reforma doteraz nebola zrealizovaná. Európska ombudsmenka veľmi jasne povedala vo svojich odporúčaniach, že tá transparentnosť sa tam musí zvýšiť. A teraz si uvedomujeme, že komisia opäť ohlasuje reformu, ale my teraz musíme jasnejšie naformulovať naše podmienky a naše požiadavky. Chceme, aby zmenili horizontálne pravidlá pre expertné skupiny, pretože štúdia jasne hovorí, že došlo k nárastu spolupracujúcich korporátnych členov a e, znižil sa počet neekonomických členov. No a chceme, aby Európska komisia k tomu pristupovala proaktívnejšie. Mala by dávať väčší priestor skupinám, ktoré sú nedostatočne reprezentované. Mali by mať lepšiu pozíciu, lepšiu možnosť poskytovať komisii expertízu, komisia by mala kontaktovať e, viac ľudí, ktorí poznajú dané témy. A e, rozhodujúcim bodom je to, že my budeme pozorne sledovať činnosť komisie, či splní naše podmienky a ak ich nesplní, ak nebudeme spokojní, tak potom by sme mali ohlásiť pri príprave rozpočtu na rok 2017, že sme opäť ochotní siahnuť po rezerve, e, využiť e, rezervu, ak sa nezrealizuje taká reforma, akú my chceme. Takže toto je teda, e, čo som chcela povedať k tomuto stanovisku výboru pre rozpočtovú kontrolu. Ďakujem za správu. Pani Gresle, ďakujem. Chcem oznámiť, že výbor pre kontrolu rozpočtu má teraz malý problém zatiaľ s iniciatívnou správou, pretože komisia nám medzi tým oznámila, že predloží nové usmernenia k zostavovaniu expertných skupín. Spravodajca preto sa chce ešte porozprávať s komisiou medzi tým, aby sme zistili, či nám vyhovejú, ako to vlastne bude vyzerať, čo predložia. Máme tie iniciatívne správy ombudsmanky, kde už sú uvedené určité tieto veci, takže výbor pre rozpočet si môže byť istý, že my to všetko zohľadníme. Ja predložím ešte pár pozmeňovacích návrhov k tomu, pretože sú určité témy, ktoré tam treba ešte doplniť. Do, dúfam, že komisia sa potom ešte k tomu vyjadri. E, myslím, že musíme nastojiť najmä na tej transparentnosti. Tam je potrebný pokrok, lebo ten veľký počet expertných skupín, o ktorých existencii nikto nevie, nikde to nie je zapísané teraz, tak to by sa malo zmeniť. Malo by byť niekde napísané, e, koľko je tých expertných skupín, v akých oblastiach pracujú a tak ďalej. To žiada aj ombudsmanka. A ak to komisia neurobi, tak potom nech ombudsmanka počká, kým parlament dokončí svoju správu, aby boli veci jasné, aby zase nevznikol dlhoročný spor. Ďakujem veľmi pekne, stanovisko je podľa mňa veľmi vecné aj zaujímavé ale musíme dbať na to, aby sa pokryla celá škála týchto mm, stanovisk. Komisia, chcete povedať, čo si o to myslíte? Ďakujem, pán predseda. Pani Trupel, pani Gresle, dámy a páni, ja som vám k dispozícii, aby som vás e, informoval o technických prípravách. Komisia pripravuje prepracované horizontálne pravidla pre zostavovanie týchto komisných expertných skupín. A my už sme dosť pokročili v tejto práci a e, konkrétny časový okamih prijatia a usmernení, to je už politické rozhodnutie, takže zatiaľ vám neviem povedať, kedy presne to bude schválené, neviem ešte detaily, ale komisia na technickej úrovni e, pripravuje tie pravidlá a je schopná ich schváliť onedlho. No a ak dovolíte, ešte chcem reagovať na pani Trupel na veci, ktoré povedala. E, táto diskusia prichádza včas, lebo si asi spomínate, že prvý podpredseda komisie v maji minulého roka odpovedal na viaceré pripomienky ombudsmanky. Bola, to je iniciatívna správa a v tejto odpovedi pán Timmermans e, naznačil, že prijíma jasné záväzky na seba a teraz to aj plní, lebo prepracováva horizontálne pravidla. Veľmi stručne, ak smiem, ak smiem povedať, čo plánuje vlastne komisia. Veľa z toho, čo plánujeme, sa bude týkať transparentnosti. Zlepšíme, zvýšime transparentnosť. Niekoľko konkrétnych príkladov. Uh, všetko sa to začína odvíjať od toho, akým spôsobom expertné skupiny v budúcnosti budú vyberané um, a zložené. Teraz máme taký systém, že vydávame výzvy na predkladanie prihlášok, stať sa členom do expertnej skupiny. V budúcnosti to bude povinné. Ak to nepôjde o verejné orgány členských štátov, e, to bude jediná výnimka, ale všetky ostatné e, expertné skupiny budú musieť zverejňovať e, výzvy. Ehm, budú sa oznamovať voľné miesta v týchto skupinách a to bude oznamované cez register expertných skupín. Nebude to na webovej stránke generálneho riaditeľstva, bude to v osobitnom registri uverejnený. No a e, nová vec bude takisto aj to, že tu bude rovnovážne zloženie tých skupín. Generálne riaditeľstva v výzvach na predkladanie prihlášok budú jasne definovať, o čo, čo chcú a bude jasné, o, ako tá skupina, aké zloženie bude mať a každý, kto bude mať záujem o účasť na práci skupiny, um, tak bude môcť vyjadriť svoj záujem a bude pre ňoho oveľa jednoduchšie stať sa členom. Čiže už sa takéto veci nebudú diať za zatvorenými dverami. Ešte ďalšia vec. E, týka sa transparentnosti. V budúcnosti bude existovať povinné prepojenie medzi členmi expertných skupín, ktorí zastupujú organizácie alebo záujmové skupiny a záujmové sektory. Títo budú musieť byť registrovaní v registri lobbystov, teda v tom tzv. registri transparentnosti. To bude podmienka, aby mohli e, pracovať v expertných skupinách komisie. Keď teda v budúcnosti sa pozriete na register expertných e, skupín, tak tieto osoby, títo členovia budú musieť byť prepojení aj e, s tým registrom lobbystov, kde sa tiež budú nachádzať. No a takisto e, budeme mať jasnejšie pravidlá o konflikte záujmov. V budúcnosti tí, ktorí budú chcieť pracovať v expertnej skupine ako nezávislí odborníci, čiže vo vlastnom mene, budú musieť um, byť vyhodnotený, či nedochádza ku konfliktu záujmov. A na to budú mať generálne riaditeľstva štandardizované formuláre, veľmi detailné, s jasnými otázkami. A tí kandidáti budú musieť vyplniť tieto formuláre a potom generálne riaditeľstvo urobí hodnotenie, či tam dochádza ku konfliktu alebo nedochádza a na konci sa rozhodne, či títo experti sa môžu stať členmi skupiny. A tieto vyhlásenia o konflikte záujmov budú zadávané takisto do toho registra expertných skupín a zvýši to celkovú transparentnosť a vysledovateľnosť. Vy ste spomenuli e, tú štúdiu, ktorú sme, ktorú sme zadali. Štúdia, keď bola zverejnená, už nebola úplne aktuálna a, a štúdia kritizovala viaceré body. Komisia e, ale vtedy už verejne oznámila, že bude riešiť e, tie problémy, ktoré vlastne štúdia spomína ako pretrvávajúce problémy, ako nedostatky systému to je v poriadku samozrejme, pretože dovtedy to vlastne boli len určité oznámenia komisie. Teraz už ale komisia implementuje. Ale štúdia vo viacerých bodoch je aj nepresná. Môžem uviezť niekoľko príkladov, ale chcem povedať jednu vec jasne. Um, štúdia hovorí napríklad o nerovnováhe. Um, má, sú tam nedostatočné dôkazy um, a Um, na takej všeobecnej úrovni k tomu poviem, k tej rovnovážnosti zloženia skupín. E, komisia má trošku iný prístup k rovnováhe. Komisia nechce napríklad um, absolútnu rovnováhu medzi ekonomickými a neekonomickými expertami v tých skupinách. Nechceme to rozdeľovať 50 na 50 a to jasne hovoríme aj v nových pravidlách my nechceme takúto rigidnú rovnováhu. A musí tam byť určitá prúžnosť, pretože musíme zohľadniť špecifickú úlohu danej expertnej skupiny. Každá má iný mandát. Máte skupinu, kde naozaj potrebujete určitý profil členov a potom podľa tých pravidel by sme získali zloženie skupiny, ktoré by bolo príliš rigidné, ale my nie vždy potrebujeme také 50-50 rozdelenie záujmov. toto je určitý systémový problém. Vždy, keď nás obviňovali z nerovnovážneho zloženia skupiny a keď sme sa pozreli na tú skupinu, tak sme to vedeli obhájiť a, a vedeli sme tie informácie vyvrátiť, neboli úplne presné. Komisia teda pracuje teda teraz na zmenách a tie zmeny prinesú väčšiu transparentnosť, lepšiu vysledovateľnosť a tým tie skupiny budú aj legitímnejšie. Ak vás zaujíma táto diskusia, Mm, môžete nám klásť otázky, sme, k vám, sme vám k dispozícii. Ďakujem. Ďakujem. Transparentnosť je dobrým regulátorom v každom prípade a vždy vie predísť určitým konfliktom záujmov. Pani Trupel to teraz uzavrie. Ďakujem. Ja sa pozerám teraz na pozmeňovacie návrhy. E, čakám pozmeňovacie návrhy od kolegov ešte a komisii poviem, že počkáme si na váš návrh. Pokiaľ ide o rovnováhu, spoločnosť musí byť e, inak reprezentovaná v týchto expertných skupinách. Ja mám iný názor ako vy na toto. Náš výbor ale bude určite spravodlivý, férový, ale zároveň budeme aj kriticky k vašim návrhom. A ak nám to nebude stačiť, tak e, máme zasa možnosť využiť tú rezervu. Mm, tešíme sa teda na vaše reformy, dúfame, že budú veľmi dobré. Ďakujem. Ďakujem pani Trupel. Pozmeňovacie návrhy, ak ich chcete predložiť, musia prísť do 8. marca do 12. hodiny. Vo výbore budú odhlasované 16. alebo 17. marca Správa bude vzatá na vedomie 23. marca a to je teda vo výbore pre rozpočtovú kontrolu 23. marec, potom 7. apríl, ďalší dátum, záverečné schválenie správy vo výbore pre rozpočet a potom e, bude nasledovať e, konanie v, vo výbore pre kontrolu rozpočtu. A teraz pristúpime k hlasovaniam. Poprosím vás, aby ste vložili elektronické karty do hlasovacieho zariadenia. Urobíme si kontrolu. Donc il devrait y avoir 30... 34 hlasujúcich máme, zdá sa. Poprosím vás, aby ste hlasovali. Overíme si, či zariadenie funguje dobre. trente. nous manque encore. Ešte nám chýba jeden hlasujúci. Dobre, teraz je to v poriadku. Prvé hlasovanie sa týka správy kolegu Zdechovského a názov je Európsky globalizačný fond, mobilizácia prostriedkov pre uh, Eno Namur Glas, e, Belgicko, kompromis A, e, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, je to schválené. Pozmeňovací návrh 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, Eh, je to schválené. Trojka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Číslo 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Peťka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Šestka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. Sedmička. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Osem. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Teraz devina je pokrytá kompromisom A. To sme už odhlasovali. Desina, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. A teraz celá správa. Nominálne hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 29 hlasov za, 6 proti. Gratulujeme spravodajcovi. Alors, nous allons maintenant nous prononcer a teraz budeme hlasovať o usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2017 okruh 3 a máme tu kompromisy. Pozmeňovací návrh 1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Kompromis 1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to odhlasované. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Kompromis 2 je schválený. 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. Teraz kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. 26 bola stiahnutá. 29, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. Kompromis číslo 6, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Kompromis 7 je odhlasovaný, schválený. Kompromis 8. Kto je za? Prepačte. Musíme hlasovať v troch častiach trikrát, takže najskôr 43, 46 a 47 pozmeňovacie návrhy. Nie, prepačte. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava. Prvá časť je odhlasovaná. Druhá časť, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržiava? Druhá časť kompromisu 8 je odhlasovaná. Kompromis 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Kompromis 9 je odhlasovaný. 10. Kto je za? 4 časti. E, prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Prvá časť je odhlasovaná. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? To si overíme. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Druhá časť kompromisu 10. Končím hlasovanie. Alors, Il est... Je to schválené. Druhá časť je schválená. 18 hlasov proti 17. Teraz tretia, tretia časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Tretia časť je odhlasovaná. Štvrtá časť. Kto je za? Kto je proti? To si overíme nominálnym hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Štvrtá časť je odhlasovaná, je to schválené, 18 za, 17 proti. Kompromis 8 e, v dvoch častiach. Prepačte, nie, hovorí predseda. pardonnez nemá, pardon, nemá, pardonnez nemá. Je demande pardon. Prepačte, pozmeňovací návrh 69. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Kompromis číslo 11 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Prvá časť je schválená, druhá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Druhá časť je odhlasovaná. Kompromis číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Kompromis 3 je odhlasovaný. Kompromis 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? 12 je odhlasovaná. 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Pozmeňovací návrh 102. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 14. Kto je za? Prepačte, ospravedlňuje sa predseda. Kompromis 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Kompromis 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. 112. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Toto si overíme, lebo nevidím dobre e, ruky. Takže pozmeňovací návrh 112. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté 17 hlasov proti, 16 za. Dvaja sa zdržali. Kompromis 16 za. Proti. Kto sa zdržiava? Je to schválené. Kompromis 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 18 za. Prepačte, povedal som pozmeňovací návrh. Je to kompromis 18. Kto je za? Kompromis 18. Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Pozmeňovací návrh 119. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. Kompromis 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Pozmeňovací návrh 118. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Myslím, že je to zamietnuté, ale musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. 118. Končím hlasovanie. Zamietnuté 18 proti 17. Pozmeňujúci návrh 126 a 129 majú ten istý cieľ, to je za. To je proti. Musím si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 20, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 21. Dve časti. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prvá časť prešla. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa Druhá časť takisto prešla, schválené. 146, kto je za? Proti. Musím si to overiť. Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 18 za 16, proti 1 sa zdržal. Pozmeňujúci návrh 150. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 22 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 155 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 23 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 24 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 25 za. Dobre som povedal, kompromis 25, áno, za, proti, overíme, menovite, otváram hlasovanie. Skutajknú. Končím hlasovanie. 28 za, 6 proti a 1 sa zdržal. Kompromis 26 za, proti, zdržali sa od, z, pri, prijaté. Kompromis 27 za, proti, zdržali sa prijaté. 186 za, proti, zdržali sa prijaté Zamietnuté. Kompromis 28 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 195, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 28. Je tu pozmeňujúci návrh ústny. Bez navýšenia daní nahradené bez toho, že by sa navýšilo daňové zaťaženie pre občanov. Nikto nie je proti tomuto ústnemu, takže kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A pokiaľ ide o celok textu, takto pozmeneného, menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Správa je prijatá. 25 za, 6 proti a 4 sa zdržali. Gratulujem spravodajcovi. Pán Zdechovský nahrádza pána Fernandesa. Pokiaľ ide o transfer A 2016. Žižekovský Pán Zdechovský. Mr. Zetkovský. Pán Zdechovský odchádza. Mr. Zetkovský, vous êtes... Pán Zdechovský, na... nahrádzate pána Fernandesa. Chcete nám povedať viac o transfere 1 a 2016? Vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne za udelenie slova. Ide o prvý transfer e, v tomto roku z kapitolu 4002 rezerva do kapitoly 0404 Európskeho globalizačného fondu Ide o e, čiastku 1 095 544 eur a táto čiastka by mala smerovať na podporu a uplatnenie bývalých zamestnancov sklárni v Belgisku, ktoré e, pre globalizáciu e, prišli o prácu v tomto odvetví. C'est donc c'est donc un transfert de conséquences euh, puisque nous avons approuvé il y a un instant euh, votre rapport sur... Budeme teda hlasovať o vašej správe, pokiaľ ide o globalizačný fond. Takže ide, hlasovanie bude menovité. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Non, mais Voulez-vous remettre votre carte dans la... <laughs> bon, le scrutin est clos, là. Končím hlasovanie. Le rapport est adopté. Správa je prijatá. Znovu 18 proti 4. A už tu nie je žiadny iný transfer, prevod. Takže by som vám chcel pripomenúť, že sa stretneme 23. februára o 15. hodine tu v Bruseli, 16. marca o 9. zasa a potom znovu v Bruseli a ešte 17. marca od 9. do 12.30 v Bruseli. Bude rôzne, nie je nič, takže končím dnešné zasadnutie.